Uh, Dobre popoludne, kolegovia. Srdečne vás vítam naspäť v našom výbore LIBE. Prajem vám všetkým všetko dobré do nového roku. Dúfam, že ste si riadne odpočinuli. Pokiaľ nenamietate, tak program považujem za schválený. Čo týka lingvistického režimu, dnes nemáme tlmočenie z dánčiny, chorváčiny a galštiny a Máme tu na schválenie zápisnicu z 5. oktobra. Pokiaľ nikto nenamieta, tá zápisnica schválená. Kolegovia, začneme prvým bodom programu, prvým praktickým bodom. Bod 4, služobná cesta výboru Libe do Tunisu, v Tunisku v dňoch 18. až 21. septembra. A máme tu aj dnes kolegov z Tunisu, vrátane veľvyslanca. Delegácia Libe do Tunisu bola veľmi dôležitá a podnikli sme, aby sme lepšie pochopili spoluprácu medzi EÚ a Tuniskom a taktiež aby sme lepšie pochopili vzťahy e, s Líbiou, e, čo sa týka kontroly hraníc. Týchto dialogov sa zúčastnili rôzne strany, taktiež poslanci Tuniského parlamentu, zástupcovia oboch krajín a taktiež rôznych agentúr OSN, ktoré sú aktívne v Líbii a taktiež zastupcovia pobrží straže Talianska a zastupcovia mnohých eh, organizácií občianskej spoločnosti. Máme tu návrh správy ohľadom delegácie do Tuniska. Všetci sa k nej môžete písomne vyjadriť pokiaľ si to tak budete prijať. No a ako predseda delegácie by som chcel poďakovať tuniským orgánom a veľvyslancovi za túto veľmi obsiahlu delegáciu. A to preto, aby sme lepšie pochopili vzťahy medzi Tuniskom a Líbiou. Taktiež nám bol poskytnutý dobrý prístup k ľuďom, ktorých sa dotýka migračná situácia. A teraz by som chcela odozdať slovo členom delegácie, pokiaľ by sa chceli krátko vyjadriť. Pokiaľ sa však nikto nechce vyjadriť, tak, dobre. Marie-Christine, ty si bola aktívna v tejto delegácii, takže môžeš hovoriť ako prvá Marie-Christine Vežia. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem teraz opakovať to, čo je v tej správe, ale chcela by som zdôrazniť niektoré z tých vecí, ktoré sa nám zdajú byť dôležité v rámci tejto misie. Povedala by som, že prvá vec, tá misia sa sústredila hlavne na situáciu v Líbii, pretože Nemohli sme ísť do Líbie z bezpečnostných dôvodov dlhšie obdobie, takže tie obavy, ktoré sme tu mali, pokiaľ ide o tú situáciu v Líbii, tie obavy sa potvrdili. Aj pokiaľ ide o skutočnosť situácie, realitu, pokiaľ ide o migrantov a pokiaľ ide o ľudské práva vo všeobecnosti v tejto zdevastovanej krajine dostali sme potvrdenie, že vlastne libyjská vláda kontroluje iba určitú časť územia a aj keď sme, sa nám podarilo stretnúť sa s tými pobrežnými hliadkami libyjskými, ktoré boli v Tunisku, tak takisto sme dostali potvrdenie, že tieto pobrežné hliadky líbyjské nekontrolovali nič viac ako časť e, pobrežia Líbie. Takže situácia odvtedy sa neupravila, nezlepšila. Aj naďalej sledujeme situáciu a vidíme, že sa tu hromadie množstvo správ k tejto situácii, hoci že vláda urobila niektoré opatrenia. Je napríklad ľúto, že sa tu ľudia zasielajú do Nigéru, kde sa destabilizuje vlastne čas Nigéru a nerobia sa také opatrenia na to, aby sa veľké množstvo tejto populácie, ktorá je v Líbii, mohla prísť na územie Európskej únie, práve naopak. Pokračujeme v, pri lodí do Líbie a Napríklad máme tie e, centra, ktoré chceme robiť v Líbii na to, aby sme mohli riadiť túto situáciu. Neviem, ako by som to mala nazvať, pokiaľ ide o organizáciu týchto talianských centier. Vidíme, že to je projekt, ktorý by sa mal spustiť a mu, sú tu teda dôvody, aby sme sa mohli znepokojovať, ak teda táto krajina aj naďalej zostane krajinou bezprávy. A je tu ešte jedna vec, ktorú ma skutočne prekvapila, pretože počúvame viaceré záležitosti ohľadne tých opatrení, ktoré mohli byť prijatí, pokiaľ ide o ľudí, ktorí porušujú práva migrantov v Líbii. Organizácie medzinárodné, ktoré my sme sa stretli, nám všetky povedali, že tu nie je právny systém v Líbii justičný, takže nie sú tu ani prostriedky, ako by ste sa mohli stiažovať na tých, ktorí takéto e, násilné akty voči imigrantom vykonávajú a nie je tu žiadny prostriedok právny, čo my vnímame ako takú, taký základ právneho systému, takže tu je taká kontradikcia, rozpor v tom, že to, čo počúvame, napríklad aj tu v parlamente, a čo sme počuli v polovici decembra v Líbii, pretože budeme musieť aj naďalej pracovať eh, v rámci nášho výboru práve na tomto probléme. A pokiaľ ide o Tunisko, pretože no keď sme už teda boli v Tunisku, tak sme sa venovali otázke migrantov aj v Tunisku. Myslím, že to je kľúčový prvok, že Tunisko sa postupne transformuje z krajiny emigrácie na krajinu imigrácie je to realita, na ktorú táto krajina z historických dôvodov nebola pripravená a myslím si, že máme určitú zodpovednosť na to, aby sme pomohli tejto krajine a keď sa dostalo Tunisko na ten zoznam čiernych krajín, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, Nebol to možno najlepší signál, ktorý mohla Európska únia Tunisku vyslať v takéto ťažkej situácii, v ktorej sa Tunisko momentálne nachádza. Sú tu ešte dve veci, pokiaľ je túto situáciu v Tunisku, ktoré e, ma prekvapili, zaskočili. Prvá vec, je, to je tá potreba, aby Tunisko adaptovalo legislatívny aparát. Viaceré texty už boli predložené v parlamente tuniskom sú tu snahy e, riešiť veci, hovoríme o tom s našimi náprotivkami na to, aby táto legislatíva bola prijatá, vstup, aby vstúpila do platnosti, aby sa tam dodržiavali práva migrantov. A druhá vec je, že sa nám podarilo stretnúť aj s imigrantami, ktorí nám povedali, že tu čelia takej delikátnej situácii, pretože boli odsudení napríklad e, na pokuty kvôli tým, tomu neregulárnemu pobytu v tejto krajine a zároveň sa im bráni, aby sa vrátili domov, pretože nemôžu zaplatiť tieto pokuty. Takže je tu určitý taký rozpor medzi tými praktikami a realitou a bolo by dobre, aby Tunisko revidovalo tú legislatívu v tejto oblasti a pre, pokiaľ ide o Tunisko a občanov Tuniska, ktorí si želajú migrovať smerom do Európskej únie, je dôležité, aby sme pokračovali aj naďalej, pokiaľ ide o podporu a, mobility medzi Európskou úniou a Tuniskom. Ak moje informácie sú správne, tak tie rokovania, ktoré by mali sa spustiť, sa momentálne dostali do takého zaseknutého bodu. Európska únia zamietla, aby sa táto situácia riešila vo všeobecnom rámci, v rámci diskusie o týchto otázkach a takisto by som chcela zdôrazniť skutočnosť, že takáto, takáto dohoda o mobilite má dve tváre. Je tu readmisia pri navracaní imigrantov, s ktorou ja nesúhlasím, ale na druhej strane je tu aj otázka liberalizácie víz, čo sa mne nezdá eh, ako veľmi otvorený prístup voči tomu, čo očakávajú občania Tunisku a Mala by tam byť aj oblasť, pokiaľ ide o recipročné preuznávanie diplomov. To je kľúčová výzva, pokiaľ ide o krajiny Magrebu, predovšetkým pokiaľ teda ide o Tunisko. Takže to je z mojej strany všetko, vážený pán predseda, pokiaľ ide o otázky, ktoré sa mne zdali dôležité v rámci tejto misie. Ďakujem pekne. Thank you, Mary Christine. Very... Ďakujeme, to je veľmi komplexné. A taktiež pán Štetina je tu s nami, ktorý bol členom delegácie za EPP. Ďakujem za slovo vám predseda. Dámy a páni, budem hovoriť po česky, takže prosím, zoberte si sluchadla. Vaša excelencia, milí hostia, som veľmi rád, že ste prišli navštíviť našu schôdzu. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá téma. Je dôležité, aby sme spolupracovali na riešení tej desivej uprchli, utečeneckej kríze, krízy, ktorá prebieha a týka sa aj nás, aj Tuniska. Rád by som upozornil na jednu vec, ktorá ma trápila pri celej tej návšteve. Samozrejme, sme sa dotýkali hlavne Tuniska, ale občas sme si všimli aj to, čo sa deje v Líbii a pre Tunisko je samozrejme ten líbyský problém veľmi pálčivý a ja by som rád upozornil na to, stretnutie, ktoré sme mali s jedným z novinárov. Myslím, že to bola naša milá pani koordinátorka, ktorá nám toto stretnutie odporučila. Bol to Mark Mikalev, pokiaľ to správne čítam. Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie, lebo toto je muž, ktorý pracuje v Líbii sústavne už dlho už možno viac než rok, možno viac než dva roky a zaoberá sa predovšetkým otázkou pašovania ľudských bytostí. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že v Líbii pracujú desiatky a desiatky novinárov a tí sú tam, riskujú, dávajú nám správy o tom, čo sa tam deje a Európska únia pritom nemá v Tripolise e, svoje veľvyslanectvo. Má svoje veľvyslanectvo v Tunise a možno aj úradníci tohto veľvyslanectva Európskej únie jedno, raz za čas sa e, do Tripolisu vyberú na pár hodín lietadlom a potom zase odletia. Ako majú riešiť tento zložitý problém diplomati Európskej únie, keď nedokážu prejaviť aspoň tú minimálnu odvahu, ako, ako prejavujú novinári ako Mark Mikalev. Ale aby som nehovoril len pesimisticky, ešte by som chcel upozorniť na jedno stretnutie rád a síce toto bolo stretnutie s plukovníkom Masudom, On je vedúcim e, medzinárodného oddelenia Libyskej pobrežnej stráže. On bol pre mňa ten svetlým bodom, ktorý vedie k nejakému konkrétnemu rokovaniu, ktoré by Európska únia mala viesť v Líbii, ale na to potrebujeme nájsť vážený odvahu, vážni diplomati Európskej únie. To Masudovo expoze mi ukázalo, že riešením je to, že Európska únia platí a školí mladých mužov z libyskej pobrežnej stráže. A teda tá spolupráca je možná, ale bez odvahy riešiť tento problém, bez osobnej odvahy si myslím, že táto cesta ešte bude veľmi ďaleká a ťažká. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Um, Ďakujeme. A pokiaľ už nikto ďalší sa nechce vyjadriť, tak by som rád poďakoval tuniským úradom. Bolo tu viacero členov v tejto delegácii. Ja sám som tam bol a veľmi na nás urobil dojem e, prístup k otázkam nie len migrácie. Bola to skutočne neobvyklá misia, pretože na jednej strane sme mali stanovisko e, voči Tunisku a taktiež sme mali prístup k otázkam týkajúcim sa Líbie. Toto bola veľmi zaujímavá kombinácia. Umožnilo nám to pracovať v oboch týchto témach. Myslím si, že Mari Kristýn nám poskytla veľmi komplexné zhrnutie rôznych aspektov tejto cesty. Takže tá správa, ktorú budem v dispozícii, bude tiež hovoriť sama za seba, ale ďakujem vám teraz obaja kolegovia za vaše dnešné vyjadrenia. No a čo týka ďalších krokov, pokiaľ by sa niekto z tunískej e, delegácie chcel vyjadriť, možno pán veľvyslanec, len stručne. Pán veľvyslanec, môžete sa stručne vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som poctený, že som mohol prísť medzi vás som rád, že môžem hovoriť eh, vo výbore LIBE, kam chodím pravidelne a takisto tu mám aj eh, štátnych tajomníkov, pokiaľ štátneho tajomníka pre zahraničné veci a takisto štátneho tajomníka pre zahraničný obchod, ktorí prišli v rámci posilnenia vzťahu medzi Tuniskom a Európskou úniou. Moja priateľka, pani Veržina, Veržia, hovorila o téme ktorej som ja dnes nechcel hovoriť, ale bohužiaľ Tunisko má jednoducho ťažkú situáciu. Z trakého hľadiska máme susedné problémy, hovorili ste tu o Líbii, nehovorili ste vlastne o Tunisku, ale skôr o Líbii. A začiatkom decembra tu je zoznam, čierny zoznam, kde bolo označené Tunisko ako oáza daňová. Treba povedať, že je to krajina krásna, ale nemáme tu daňové problémy. A potom sme sa zasa objavili na zozname, čo je takisto zlé, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. To ma trochu šokuje v tom zmysle, že my v Tunisku od roku 2011 bohužiaľ my musíme bojovať s týmto fenoménom, ktorý je pre nás nový my sme pred rokom 2011 eh, nemali žiadne problémy, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, pokiaľ ide o financovanie terorizmu a bohužiaľ tá situácia sa teraz vyvinula v takým, takom negatívnom duchu a my sme jednoducho konfrontovaní s týmto problémom. To, že sme sa dostali ako Tunisko na tento zoznam, to je šokujúce pre nás a žiadame, aby skutočne naša krajina dostala čas na to, aby sme mohli vysvetliť, preukázať, eh, ako to vyzerá s pratím špinavých peňazí v našej krajine. Máme tu reformy. Viete, poslanci našej krajine nemajú asistentov a majú obrovské kopy papierov, ktoré musia riešiť. A to obsahujú tieto zoznamy reformné texty a preto potrebujú trochu čas na to, aby mohli vysvetliť argumentovať, skompletizovať tieto naše postupy toto si žiadame, toto, o toto prosíme. A pokiaľ ide o ten zoznam, čierny zoznam, ako ho nazývate, tak máme teda nádej, že možno, pretože list ministra financí prišiel neskoro, nemohlo to byť preskúmané a dali nás teraz na zoznam takýto čierny, čo je trochu šokujúce pretože sú aj krajiny, ktoré sú uznané z celé, zo strany celého sveta, ktoré sú označované za daňové raje a nedo, neboli na tomto zoznam. A Tunisko, ktoré od 72. podporujeme zahraničné vzťahy, akým spôsobom podporujeme takéto zahraničné investície. A my máme od toho 72. nástroj, ktorý uplatňujeme v tom zmysle, aby sme teda prilákali zahraničné investície. Vy viete, že my potrebujeme tieto investície aj vzhľadom na to, že máme veľkú mieru nezamestnanosti, ktorá vlastne pretrváva už veľmi dlho, bohužiaľ za ostatných 7 rokov sa táto miera nezamestnanosti navýšila. 15 populácie, všetkým mladí, mladí, ktorí sú vzdelaní, máme viac ako 600 tisíc mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní. V roku 2011, e, tam si spomínam na situáciu, ktorá ma šokovala, mladý muž z vidieka e, po, ukázal štyri diplomy štyroch detí, ktorí ukončili vzdelanie a všetci sú teda nezamestnaní. Bohužiaľ, tá situácia je takáto, ktorá sa ťažko rieši a preto by som, tak ako som to aj na úvod povedal, že máme trojaké problémy. Máme tu susedné problémy, potom tu, tu tie pranie špinavých peňazí a podporovanie terorizmu. Kto môže povedať, že Tunisko financuje, financuje terorizmus? My sme vo vojne, každodennej vojne proti terorizmu a v súčasnosti sme sa dostali na takýto zoznam krajín, ktoré financujú terorizmus a že my sme daňovým rajom. Je to skutočne prekvapujúce, pretože počúvate na jednej strane pozitívne vyjadrenia pre poslancov Európskej únie a na druhej strane zasa máte takýto zoznam. Treba povedať, že v podstate renome Tuniska išlo veľmi dole a ten tlak na naše hospodárstvo takýmito zoznami sa iba zhoršujú a to sa odzrkadli aj v raste, aj pokiaľ ide o vytváranie bohatstva, blahobytu, vytvárania pracovných príležitostí. A ak mi to umožníte, tak teraz zostane slovo pán štátny tajomník. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne. Táto téma nebola témou, ktorá bola určená na prerokovávanie, pokiaľ ide o tú smernicu boja proti praniu špinavých peňazí ale teda zo slušnosti vám dáme minútu. Ja zhruba vieme, čo chcete povedať, ale máte pozitívnu reakciu, takže minútu vám dám, nech sa páči. Vážený pán predseda, ja som prišiel na to, aby som pozdravil e, členov tohto výboru, pretože sa cítim byť poctený, že som vás mohol prijať v Tunisku a že som mohol e, zabezpečiť vlastne vš- vašu misiu v tom zmysle, že ste sa stretli s ľuďmi, mohli ste sa pýtať otázky a mali ste z prvej ruky všetky informácie. Ale nakoľko sa teraz nachádzam vo výbore pre občianske slobody, tak môžem povedať iba toľko, že Tunisko, ktoré sa každý deň na ceste k demokracii obnovuje, že Naša krajina sa aj naďalej chce prispôsobovať tomu modelu Európskej únie, pretože Európska únia je pre nás takým modelom a chceme aj naďalej mať ponechané takéto privilegované vzťahy s krajinami Európskej únie vo všetkých sektoroch na to, aby sme preukázali, že aj naša delegácia, predovšetkým štátny tajomník pre oblasť zahraničného obchodu, že sme prišli na to, aby sme podporili tie diskusie, ktoré sme začali počas vašej misie, takže je to taký celý balíček, je to taký celok a z týchto dôvodov by sme chceli, aby skutočne Tunisko dostalo čas, ktorý potrebuje na to, aby naša demokracia, ktorá sa momentálne buduje, nebola zablokovaná, či už teda pokiaľ ide o tie procedurálne otázky, nemôžeme to takto zablokovať. Takže chcem sa poďakovať za to, že ste nás prizvali, za to, že, ste, e, že sme mohli byť medzi vami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše vyjadrenia. Chcel by som teraz zareagovať na pána veľvyslanca. Pani Veržia sa vyjadrila k tejto téme, pokiaľ ide o piatu smernicu boja proti praniu špinavých peňazí a právom na to poukázala, pretože počas vianočných prázdnin sme boli v kontek- kontakte s veľvyslanectvom, pretože Tunisko bolo teda na zozname krajín, ktoré súvisia s touto smernicou a my si uvedomujeme, že tu je ten paradox tých obav, ktoré to vytvorilo vzhľadom na to, čo sme zažili a myslím, že pani Veržia to veľmi presne pomenovala. Takže iba chcem vysvetliť kolegom tie kroky, ktoré sme my pod, prijali čo vlastne súviselo s tou smernicou, ktorá sa netýka iba Líbie, ale samozrejme týka sa to aj e, výboru nášho, kde máme zdieľané kompetencie, takže teším sa, že oba výbory vlastne predlžili tú lehotu, pokiaľ ide o diskusiu o tom, že prečo je táto krajina na tomto zozname a ďakujem týmto koordinátorom za to, že takto rýchlo a promptne reagovali. Toto preukazuje také praktické kroky reakcií. My sme navštívili Tunisko, vidíme, že sú to migračné tlaky, vidíme, že sú tu tlaky na Tunisko z viacerých strán a partnerstvo musí byť skutočným partnerstvom, to si uvedomujeme, takže musíme reagovať čo možno najrychlejšie a my oceňujeme spoluprácu. A teraz už musíme prejsť k ďalšiemu fáze, to znamená, budeme naďalej spolupracovať navzájom, aby sme e, videli, kde sa dá ten pokrok zaznamenať. A to vlastne podporili aj vaše slova, ktoré sme počuli. Takže ďakujem že ste prišli a takto prispeli do diskusie. Takže ďakujem veľmi pekne. A ešte som chcel povedať, že tí kolegovia, ktorí tento bod e, nepoznajú, tak sa to spomenú. Ďakujem pekne, vážený pán veľvyslanec, za to, že ste prišli. Teraz prejdeme ďalej. Ďakujem pekne. Kolegovia, ešte ja by som chcela poukázať, chcete hovoriť to nízku? Nie, ja by som sa chcela procedurálne vyjadriť predtým, než začne ďalší bod. Áno, procedurálna pripomienka. Ja si uvedomujem, že pokryť takúto dôležitú tému je škoda, že tu nie sú členovia poslanci prítomní, pretože tu je aj výbor pre terorizmus, kde sa momentálne venujú viacerí svojej práci a chcela by som vyjad- požiadať sekretariáty oboch výborov, aby napríklad v pondelok po obede, kde je tak málo poslancov prítomných, by sme nemali byť rozdelení na dve dôležité zasadnutia takýmto spôsobom. Ďakujem pekne pani Mecela. My sa snažíme eh, tieto práce sekretariátov koordinovať. Bohužiaľ, jeden z tých problémov, eh, ak, pokiaľ ide o takéto špecifické výbore, mimoriadne výbore, eh, sú tu v prípade takýchto rovnakých tém vždy hrozby, že tu môže dojsť k stretom a to je vlastne v prelínaniu sa to je takisto problém. Ja som takisto členom výboru boja proti terorizmu a takéto veci sa teda budú aj v budúcnosti opakovať a skutočne náš sekretariat robí, čo môže, na to by sme sa vyhli takýmto situáciám. Bohužiaľ, máme tu viaceré problémy riešiť to. Aktívne spolupracujeme s našimi kolegami, ale bohužiaľ nemôžem vám robiť nejaké nádeje v tom zmysle, že by sa to čo, nejako rýchlo vyriešilo. My sa iba snažíme na to, aby sa takéto prelínania ne, neopakovali. Ale nebude to jednoduché. Takže a to nie je jediný dôvod, prečo tu je tak málo ľudí. E, vo výboroch vo všeobecnosti, ale skutočne budeme robiť všetko preto na to, aby sme vašu faktickú pripomienku zapracovali. Teraz prejdeme k bodu číslo 5. Takže bod číslo 5, čo je veľmi dôležitá výmena názorov. My sme to žiadali, týka sa to príspevok komisie k tematickej diskusii vedúcich predstaviteľov EU, pokiaľ ide o vnútorný a vonkajší rozmer migračnej politiky. 7. decembra komisia e, vydala toto vyjadrenie. Vieme, že sú tam viaceré, že sú tam viaceré anexy. Hovorili sme o tom v Líbe, pokiaľ ide o presídľovanie a pokiaľ ide o dohodu medzi Tureckom a Európskou úniou, takže hovoríme tu vlastne o súčasnom stave legislatívnom balíčku, pokiaľ ide o reformu spoločného azylového systému. Takže my vítame túto príležitosť na to, aby sme vnímali tieto aktivity integrované v, kon- v širšom kontexte. Libe už navrhlo správu, pokiaľ ide riešenie situácie v stredozemnom fredomorskom priestore, ale to sa už týka správ pani Kienge, čo, ktoré boli prijaté v apríli 2016. Teraz si vypočujeme pán informácií zo strany pána Mordu, Simona Mordu, ktorý nám pravidelne, ktorý nás pravidelne informuje. A ešte vysvetlenia, aby ste vedeli, kto je to, je to zástupca generálny raditeľa na komisii a teraz urobí teda svoju prezentáciu. Takisto tu ešte máme aj e, predstaviteľov SVČ, ktorí sa vyjadria neskôr. Takže ja sa skutočne teším, že ste prišli medzi nás. Nech sa páči, máte priestor na prezentáciu. Ďakujem pekne. Chcel by som takisto vám všetkým zapriať všetko dobré do nového roku, vám osobne, ako aj zamestnancom, všetkým tým, ktorí sú tu. Čo teda my sa snažíme v rámci tohto príspevku komisie riešiť? my sa snažíme popísať veľmi konkrétnu cestovnú mapu, kde budú kľúčové kroky obsiahnuté, aby sme pomohli dosiahnuť taký oblúkový kompromis, pokiaľ ide o migračný balíček a bude tam začlenené, budú tam začlenené aj hmatateľné výsledky, pokiaľ ide o spoločný azylový systém a malo by to byť ešte do júna 2018. Ale ešte teda pár číselných údajov sme na začiatku roku 2018, myslím, tu takisto zaznamenali určitý pokrok v týchto oblastiach. Napríklad vyjeli sme počas ostatných 12 mesiacov, pokiaľ ide o mŕtvych, ktorí sa utopili v zemnom mori. Vidíme, že tie čísla zo 4 tisíc išli dole na zhruba 2800, to sú roky 2016-2017, Predsa len je to ešte veľké množstvo, ale predsa len treba povedať, že 38-percentný úbytok, a to je veľmi dobrá správa, taký sme zaznamenali aj zníženie počtu príchodov do Grécka. V roku 2017 tam sa to znížilo na 35 tisíc z 177 tisíc, ako roku, bolo v roku 2016, to znamená jedno 15-násobný úbytok. Takisto sme videli po ťažkých začiatkoch v roku 2017 sme videli veľmi jasný pokles, pokiaľ ide o prišielcov do Talianska zhruba zo 180 tisíc, ako to bolo v roku 2016, na 200, o 30% teda išlo dolu. A pokiaľ ide o ochranu, tam sme videli dva dôležité programy presídlovania, ktoré fungujú dobre Máme viac ako 25 tisíc e, zraniteľných ľudí, zraniteľných utečencov, ktorí našli teda prístrešie na pôde Európskej únie. Ak sa pozrie napríklad na celosvetové čísla, tak v podstate sa to dá porovnať iba s tými 80 tisícmi z globálneho hľadiska. Takže vidíme, že sú to určité posuny v rámci našej politiky a vidíme, že navyšujeme tieto dôležité nástroje. A takisto tu vidíme, že zhruba 33 tisíc E, žiadateľov, ktorí budú relokovaní z Grecka a Talianska. K tomu však poviem pár slov, pretože skutočne toto si zaslúžilo veľmi veľkú pozornosť zo strany tlače, aj pokiaľ ide o vyjadrenie Európskej rady. Ale teraz taký kľúčový signál, pokiaľ ide o ohlásenie komisie. Zaznamenali sme pokrok, ale predsa len treba konsolidovať prácu, a to vo všetkých týchto dôležitých oblastiach kľúčových, pokiaľ ide o jednotlivé kroky ja si myslím, že potrebujeme oveľa viac zacere, tak, taký rámec migrácie, ktorý bude odolný aj do budúcnosti a nielen nejaké ad hoc riešenia, ktoré by nám priniesli nejaké výsledky. Ja viem, že toto ste vy v parlamente takisto požadovali a takisto sme o tom hovorili už opakovane v tom zmysle, že potrebujeme pracovať komplexným spôsobom pokiaľ ide o interné a pokiaľ ide o externé dimenzie migračnej politiky, bez takýchto bez ohľadenia oboch stran nebudeme mať holistický systém a nepodarí sa nám nájsť tú správnu vyváženosť medzi zodpovednosťou a solidaritou. A nie je tu žiadne na, nejaké čarovné riešenie, ktoré by ako také prinieslo riešenie tým zmenám, ktoré musíme čeliť, alebo ktoré by vyriešilo tie viac e, úrovňové problémy migrácie to, že sme zaznamenali takýto pokrok a chceme pokrok do budúcnosti, to sa nám podarí iba vtedy, ak budeme riešiť tie problémy na všetkých úrovniach. A teraz ešte pár slov, pokiaľ ide o tie kľúčové body v rámci toho ohlásenia zo strany komisie v oblasti spoločného azylového systému. My sme naše návrhy predložili na to, aby sa táto reforma realizovala a urobili sme to ešte v roku 2016. Treba povedať, že sa už mešká dosť dlho a je na čase, aby sme našli určitú dohodu a myslím, že táto cestovná mapa, ktorú sme mi predložili, umožní hľadateľný pokrok zhruba do polovice roku 2018. My sa tešíme, že budeme usmerňovať aj radu v tejto oblasti a že pokážeme na to, aká nalieva tá situácia. Je to veľmi dôležité, pretože musíme byť na budúcnosť pripravení a musíme prestať fungovať v nejakom krízovom móde ako som už povedal, hoci sa tie čísla znížili, to nie je nejaký dôvod. My musíme nedele pracovať v krízovom móde, pretože musíme vypracovať správny európsky azylový systém, ktorý bude fungovať tak, že takáto, takýto apel na oboch kolegislátorov je tu na to, aby sa na tých najbližších rokovaniach plnili tie hlavné cieľe, to znamená zabezpečiť väčšiu konvergenciu a hľadanie stimulov, pokiaľ ide o sekundárne pohyby. Musíme byť schopní poskytnúť lepšie a rýchlejšie smery a formy ochrany tým, ktorí túto ochranu potrebujú a zároveň musíme bojovať proti zneužívaniu ľudí a musíme byť schopní prinavrátiť tých, ktorí nemajú nárok. A myslím, že v oboch oblastiach sme zaznamenali veľmi významný krok smerom dopredu na to, aby sme zriadili nejaké spoločné európske štandardy. A ja si myslím, že pokiaľ niektoré z tých návrhov, tak väčšina z týchto európskych hodnot nevždy sa dostane a nezapracuje do toho. Ja si myslím, že pokiaľ všetky otázky azylovej problematiky, Máme tu Petra, videli sme veľmi dobrú prácu, predovšetkým pokiaľ ide o Európsku agentúru pre azyl. Máme tu taký celkový, celkovú dohodu, takisto tu máme pokrok, pokiaľ ide o rokovania ohľadne Eurodáku, ale takisto teraz musíme znamenať nejaký pokrok, ktorý by sa týkal, pokiaľ ide o kvalifikačné nariadenie, pokiaľ ide o recepčné podmienky a smernicu a aby sme všetky tieto prípady, kde prebiehajú trialógy, sa veci pohli dopredu. Pokiaľ ide o azyl, myslím, že tam potrebujeme ďalšiu prácu, ktorá je pred nami, doriešiť, žiada to tak parlament ako aj rada. My teda očakávame, že budeme schopní eh, začať tie rokovania medzi kolegislátormi v tomto roku ešte, dúfam, že dá v máji a ešte na konci by som sa chcel vyjadriť, pokiaľ ide o Dublin. Ja si nemyslím, myslím, že žiadna z reforiem európskeho azylového systému nemôže byť úspešná, alebo nemôže byť naplná bez toho, že by tu došlo k nejakému reformovanému systému, pokiaľ ide o zdieľanie solidarity a zodpovednosti. My všetci veľmi dobre vieme, že reforma Dublinu je veľmi kľúčová a to je jediné štrukturované riešenie, aj pokiaľ ide o budúcnosť. Vy v Európskom parlamente ste vlastne prijali vaše stanovisko Vaše pohľady na to sú veľmi jasné. Teraz je na najvyššom čase, aby takisto členské štáty prijali nejaké sme. Ja očakávam, že bulharské predsedníctvo chce v tejto oblasti niečo robiť. Je tu e, zasadnutie priateľov predsedníctva ešte tento týždeň na to, by sa pripravila pôda pre stretnutie lídrov. Chcem využiť túto príležitosť aj na to, aby som zopakoval niektoré z tých kľúčových vyjadrení, ktoré komi- môj komisár v parlamente spomenul. Dublinský systém e, nemôže fungovať bez e, zabezpečenia e, fungovania relokácie, inak nevyriešime výzvy, pred ktorými stojíme. A chcem ešte zopakovať, že niektorí hovoria, že presídlovanie zlyhalo. Nemyslím si to, keď sa na to pozriete neutrálne opatrne, vidíte, že presídlovanie pomerne úspešne pomohlo Grécku a Taliansku a pomohlo ľuďom dostať sa rýchlo k svojim právam a dá sa to naozaj eh, vidieť na to štatistike 35 245 eh, eh, žiadosti sme zaregistrovali a už došlo aj k vyše 32 tisíc Eh, ľudí, takže tu máme mieru eh, relokácií na úrovni 93% a nezastavuje sa tento postup, takže eh, chcem zopakovať, že naozaj treba zreformovať dublinský systém a zároveň členské štáty musia preukazovať naďalej solidaritu. Tu je dôležité aj, aby sme mohli poskytovať finančnú podporu pre toto úsilie No a chcem tiež zdôrazniť, že musíme naďalej e, pracovať na všetkých e, pilieroch e, celkového prístupu k migrácii a my sme lídrom nadnesli viacer z nasledovných oblastí. Poprvé ochrana vonkajších hraníc, prešiel na pol roka od nového mandátu pre novú eh, pohraničnú eh, agentúru. A treba povedať, že eh, táto agentúra mm, má svoj plný mandát, dostala sa naozaj ďalej má 1700 príslušníkov pohraničnej stráže aj ale tu je dôležité, aby mala taký prístup e, k, mm, k ľudským zdrojom, aký potrebuje pre e, rýchle e, zákroky. Ešte stále potrebuje 200 príslušníkov, takže tu situácia nie je uspokojivá. Prosím, apelujte na vaše členské štáty. Treba tu Eh, vlastne zachovať eh, vysoký eh, tlak. Samozrejme, my vás pravidelne informuje o tom, čo sa deje v tejto oblasti. Viem, že je to sporné, že je to citlivé, ale my sa zasadzujeme za plnú transparentnosť. A jedna, jedna vec, ktorú tu potrebujeme, tou je e, zvyšovanie operácií návratov, ktoré realizujú členské štáty, ale aj agentúra. A v oznámení e, v decembri e, tu pre agentúru stanovujeme dosť ambiciózny cieľ. Hovoríme, že by sme boli radi, keby sa do marca zadamenalo 30-percentné zníženie a 50-percentné zníženie do júna 2018 Tiež chceme, aby sa v oblasti legálnych e, e, prístupov e, toho udialo viac, aby to bola takáto možnosť Členské e, štáty by mali takisto do septembra presídliť 5 e, e, tisíc ľudí, ktorí teda majú na to právo. Máme tu naozaj aj konkrétne prísľuby do konca decembra na úrovni 40 tisíc, takže si myslím, že sa nám podarí tento cieľ 50 tisíc dokonca prekročiť a treba toho urobiť veľa aj v oblasti ekonomických migrantov treba sa teraz zaoberať nedostatkom zručných pracovných síl a znižovaním sa počtu aktívnej populácie do mája tohto e, roka by sa malo pristúpiť určitým konkrétnym e, krokom v tejto oblasti. A dôležité je, že Rada a Európsky parlament by sa mali dohodnúť na ambicioznom návrhu e, o modrej karte, aby sme priťahovali tých zamestnancov, ktorých naša ekonomika potrebuje a k vonkajšej časti povie, k vonkajšej stránke povie niečo viac môj e, kolega Nikola z SVČ, ktorý sa bude venovať implementácii dohody medzi EU a Tureckom. E, tu e, samozrejme je ešte veľký priestor pre zlepšovanie situácií v línie pri, v Líbii, pokiaľ ide o extrémne zraniť ľudí v zraniteľnej situácii. a sám tam Dlho vycestujem, budem sa zaoberať tým, ako e, zlepšiť e, situáciu v teréne. E, dobrovoľné návraty sa zvyšujú vo svojom počte ďalších 15 tisíc vlastne bude takto navrátených z Líbie do februára a Eh, ešte posledné posolstvo, eh, ktoré súvisí so známením a je dôležité. Chceme, aby členské štáty značne eh, posilnili financovanie trastového fondu, ktorý sa má venovať príčinám migrácie, hlavne pokiaľ ide o Severnú Afriku. Tam máme naozaj veľký nedostatok v oblasti 340 miliónov eur treba eh, sa presunúť k štruktúrálnym reakciám, nereagovať iba ad hoc na situáciu, ktorá vyvstáva. Treba tiež pracovať na všetkých ostatných eh, frontoch, lebo eh, tieto sú navzájom prepojené a iba keď sa nám to podarí, budeme tu mať udržateľnú európsku migračnú politiku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Simon. A Teraz pán eh, Nikolov z SVČ, eh, ktorý nahrádza eh, kolegyňu, ktorá nám mala prísť poreferovať v otázkach. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade pani Knudsen sa ospravedlňuje za to, že nemohla dnes prísť osobne. Ja by som chcel len doplniť dva špecifické body Pokiaľ ide o e, externé aspekty migrácie, postup, e, ku ktorému e, došlo v oblasti migračnej cesty cez stred, Stredomorie a potom chcem aj poinformovať, ako vyzerá diskusia na globálnej úrovni v oblasti migrácie. Pokiaľ ide o túto prvú tému, Snažili sme sa zoperatívniť v posledných týždňoch trilaterálnu e, pracovnú skupinu, ktorá bola vytvorená samite s Africkou úniou v novembri, aby sa nám tu e, podarilo prelomiť e, situáciu pre migrantov v Líbii. Tu sa nám podarilo, aby naši partnery z Africkej únie a z agentúr OSN, Medzinárodnej organizácie pre migráciu a UNHCR e, intenzívnejšie spolupracovali. Už sa konalo viacero stretnutí na operatívnej úrovni v Addis Abeba, na politickej úrovni, e, tu v Bruseli u vysokej predstaviteľky 14. decembra. A ďalšie stretnutie sa konalo tesne pred Eh, vianočnou prestávkou v Tunise medzi našim vyslancom a zastupcami Africkej únie a dvoch agentúr. A ako už spomenul pán Mordiu, eh, pripravujeme aj návštevu na vysokej úrovni v Tripolise do konca tohto mesiaca. Dôležitá vec, ktorú by som chcel spomenúť, to je neustála koordinácia s libyskými orgánmi, e, ktorá prebieha. Zabezpečujeme teda, aby spolupráca na politickej a operatívnej úrovni bola plne zabezpečená a toto je tiež e, účel tej e, nastavujúcej návštevy. Špecifické otázky, ktorým sa musíme venovať, e, tými je otázka prístupu k receptným centrám v Líbii. To bola doteraz najproblematickejšia téma. Takisto tvrdo pracujeme s líbyjskými orgánmi a agentúrami OSN prítomnosti UNHCR a IOM, zástupcov v týchto e, centrách. Ochrana migrantov sa zabezpečuje podľa medzinárodných e, štandardov. Toto je teda e, cieľ. A na našom programe je poskytovanie konzulárnej podpory tak, aby postup Eh, navracania migrantov do ich krajín pôvodu prebiehal hladko a máme v tejto súvislosti veľmi dobrú spoluprácu s partnermi z Africkej únie, ktorí pomáhajú pri zabezpečovaní konzulárnej podpory, eh, pokiaľ mnohé krajiny Africkej únie, obzvlášť tie, ktoré nemajú eh, stále konzulárne služby v Líbii. Tretím aspektom je postup v oblasti re, procesu pro, projektu reintegrácie v krajine pôvodu po návrate e, migrantov domov. A teda podľa informácií IOM už tu bolo takmer 20 tisíc e, asistovaných dobrovoľných návratov z Líbie za celý rok čo je vysoké zvýšenie e, v porovnaní s iba tisíc asistovanými návratmi v minulom roku. Kooperácia, ktorú máme nielen s organizáciami OSN, ale s Africkou úniou v tomto kontexte, e, osvetlila, aké je potrebné, aby sme tu e, sa celistvo venovali výzve e, fenoménu migrácie. Vyžaduje si to aktívnejší prístup zo strany našich e, partnerov v Afrike. A nám sa podarilo zlepšiť a posilniť diskusie a naše rozhovory aj na medzinárodnej, globálnej úrovni. čo umožnilo praktické otestovanie spolupráce medzi kontinentami a to je dôležité pre prebiehajúcu diskusiu o dvoch globálnych dohodách o migrácii a utečencoch, ktoré momentálne prebiehajú. pripravujeme sa na formálne rokovania v tejto súvislosti, ktoré sa zahája budúci mesiac. Čakáme na e, predloženie návrhu do konca tohto mesiaca v tejto súvislosti a pripravujeme e, vlastne našu pozíciu do týchto rokovaní. Čo je dôležité, čo treba zdôrazniť v tejto súvislosti, tým je e, schopnosť Európskej únie e, vyjadriť sa, e, teda hovoriť jedným hlasom, čo sa nám doteraz darilo, a teda takto vstupovať do globálnej e, diskusie e, členské štáty zatiaľ e, ten prínos, teda príspevok prijali jednomyselne. Takže výsledok doteraz je naozaj výsledok jednomyselnej pozície všetkých členských štátov v rámci prípravnej fázy čo znamená veľmi dobrú e, prácu e, pre teda to rozhodné, e, rozhodnujúcu fázu rokovaní, ku ktorej dôjde tento rok. Ja teda verím, že sa nám podarí zachovať e, e, túto vynikajúcu úroveň diskusí s členskými štátmi, vrátanie bulharského predsedníctva na takejto veľmi dobrej úrovni, aby sme si zachovali jednomyselnú pozíciu Európskej únie aj vo fáze formálnych rokovaní. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prejdeme teraz priamo k eh, členom parlamentu v poradí, v ktorom eh, požiadali o slovo. Eh, rečnícky čas prosím obmedzte na dve minúty. Pani Cecil Kienge ako prvá. Ďakujem, Klod. Ja mám pár pripomienok, aj preto, že dnešná diskusia vychádza z monitoringu, hodnotenia a ďalších e, krokov a uznesenia KNG Mecola. My sme tam žiadali v tejto správe celistvý prístup, ktorý by nám umožnil Eh, odkloniť sa od eh, prístupu za, z posledných rokov, kedy sme reagovali na, na lieha vo vystavajúce okolnosti. Súvisí to s legislatívnymi návrhmi, ktoré, keď naozaj chceme eh, mm, zmeniť náš prístup na strednodobý a dlhodobý, tu naozaj musíme investovať do legislatívnych návrhov toto je teda východisko. A musím povedať, že jeden z hlavných bodov v tomto dokumente predstavovala solidarita. Aj pokiaľ ide o e, záchranu. E, hlavným bodom je záchrana ľudských životov. Je to pre nás veľmi dôležitý bod. E, nemôžeme ho nechať bokom. E, oslavujeme tu teraz e, menší počet e, mŕtvych. E, ale 64 mŕtvych sme tu mali len pred pár e, dňami, takže musíme sa naďalej usilovať. a Treba teda posilňovať e, naše úsilie v oblasti e, legislatívnych reform, pokiaľ ide o reformu Dublinu. Ja dúfam, že rada aj za pomoci nového predsedníctva Bulharska bude také e, odvážne, ako, e, bude taká odvážna, ako bol parlament, pokiaľ ide o reformu Dublinu a bude posilňovať solidaritu a zodpovednosť medzi členskými štátmi. A na záver e, chcem povedať, že je tu jeden bod, ktorý mi nie je úplne jasný. Prečítala som si tú tabuľku ďalších krokov, ktoré ktorú spomínate a tam sa hovorí o, teda právnych e, krokoch, modrá karta a pilotné projekty, pokiaľ ide o koordináciu e, legálnych e, ciest e, migrácie e, ešte teda v roku 2018. Takže tu by som sa chcela spýtať, čo presne to znamená a mohli by ste nám niečo bližšie povedať eh, k tej e, tabulke ďalších eh, krokov zo e, samitu v Abidžan o, e, teda na tému situácie v Líbii? Ďakujem pekne. A teraz Peter Líze. For Miller. Ďakujem pekne. Sam, vy ste hovorili o veľkom značnom postupe pokroku v tejto oblasti. To je dobré, že je tu pokrok, ale sú tu aj problémy, o nich chcem hovoriť. V prvom rade som si úplne istý, že otázka e, migrant a utečencov ostane. E, veľkým problémom aj v roku 2018 máme veľa problémov. A myslím si teda, že je dôležité, že ste spomenuli že toto je e, dôležitý e, moment, kedy môžeme urobiť toho viac, aby sme vytvorili naozaj spoločný európsky azylový systém. Ale zároveň musím povedať, že je jasné, že parlament, komisia rada e, hovoria odlišným jazykom v tejto oblasti a nie je to už tolerovateľné, aby jedno predsedníctvo e, jednoducho e, posúvalo e, rozhodnutia v tejto oblasti na ďalšie. Žiadne predsedníctvo rada vôbec nemajú politickú odvahu prijať jasné rozhodnutia. My tu v Európskom parlamente sme vlastne v poslednom roku odviedli prácu z našej strany. Ja len dúfam, že bulharské predsedníctvo zmenia, keď myslím, že má len e, obmedzené e, e, záujmy to robí v tejto oblasti, ale to nie je akceptovateľné pre Európsky parlament. A spomnuli ste azylovú agentúru. My sme prijali politickú dohodu minulý rok v lete a za posledných 6 mesiacov sa neudialo nič v tejto oblasti, pretože rada hovorí, e, že žiaľ nie je žiadna dohoda medzi členskými štátmi. Ja si myslím, že je povinnosťou rady e, takúto dohodu zrealizovať. Alebo otázka e, presídlovania rada tam hovorí, že potrebujeme kompromis vyše, e, s krajinami e, Vyšegradskej štvorky. Ale nič sa nedieje, pretože tam nie je žiadna ochota pristúpiť k kompromisu. Takže budeme pokračovať týmto smerom, budeme mať oveľa viac problémov v roku 2018, než eh, sme ich mali v roku 2017. Takže je tu jedna vec, eh, o ktorej nikto nehovoril. ja som bol spravodajcom pre otázku modrej karty, zle to skončilo pred Vianocami, ale myslím si, že na rade to teda bolo eh, veľmi zlé. Všetci by sme si to mali uvedomiť. Barbara Spinelli. Ďakujem, pán predseda, a všetko dobré e, v novom roku. Musím povedať, že je tu niečo, čo ma nepresvieča e, v e, tomto novom posolstve komisie. Eh, kedy sa eh, snaží, snaží eh, prezentovať politiku návratov ako humanitárny progres. Vysvetlím to lepšie. Ak do Európy prichádza menej migrantov, bude tu menej mŕtvych. Toto podľa mňa nie je holistický prístup a druhá otázka, pokiaľ ide o presidlovanie a návraty, ehm, Líbiu a evakuáciu cen, zdržiavacích e, centier. To je veľmi ehm, zložitá otázka zástupca eh, OSN Koštel povedal pre, v decembri pred Vianocami, že eh, je jednoducho nemožný vôbec len prístup k určitým eh, recepčným centram, lebo sa nevie, kde sú. A ako náhle sa vyprázdnia tieto centra, tak sa okamžite zase naplnia. A pokiaľ ide o presídlovanie modrú kartu, aj tu to vidím oveľa menej optimistickejšie než rečníci Ehm, myslím si, že e, vôbec to teda nie je taká e, úspešná politika a e, hovoriť o modrej karte to je naozaj z očí oči tej aktuálnej situácii na rade iba rozprávanie o snoch. No a pokiaľ ide o situáciu v Nigérii, ako to vyzerá s týmto vojenským záväzkom v Taliansku sa veľa hovorí o vojakoch, ktorí majú byť z Iraku presidlovaní do Nigeru a ja by som sa teda rada dozvedela viac na túto tému. Ďakujem. Thank you, Barbara. And... Ďakujem, Barbara. Teraz Roberta Mecela. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste sem prišli, aby ste diskutovali túto dôležitú otázku. Taktiež by to mohlo byť niekto z rady, aby sa vyjadril k tomu, čo podal kolega pán Niedermüller. Chcem povedať len, že EPP podporuje postup, ktorý je uvedený v migračnej agende, ktorú navrhuje komisia. Myslím si, že je určite rozumné takýmto spôsobom riešiť tieto viac úrovňové problémy. My sme podporili nástroje ako napríklad schéma pre permanentné presídlovanie v rámci EÚ s pomocou pre tých, ktorí ju potrebujú a taktiež potrebujeme prísne pravidlá, aby sme zabranili zneužívanie tohto systému. Potrebujeme taktiež legálne spôsoby, ako sa sem dostať. Musíme bojovať proti kriminálnym bandám, ktoré pašujú ľudské bytosti a aj taktiež treba spolupracovať s krajinami pôvodu aj tranzitnými krajinami. Potrebujeme prísne ale humánne e, návratové praktiky, potrebujeme rýchle procedúry, ktoré povedú buď k účinnej integrácii alebo k účinnému návratu. V roku 2016 len 16 ľudí, ktorí sa mali navrátiť do svojich krajín, bolo navrátených a taktiež sa to týka teda krajín Západného Balkánu a krajín ako napríklad Mali, tak tam je napríklad percento navrátených, skutočne navrátených osôb len 4,5%, takže je treba z nich vyselektovať tých, ktorí skutočne potrebujú ochranu. My ocenieme prácu, ktorú odvedla komisia v tejto oblasti, ten postup a pokrok je často frustrujúco pomalý, ale máme napríklad pokrok v spolupráci s krajinami ako Gvinea alebo Bangladeš, Potrebujeme riešiť otázky, e, ktorým, alebo problémy, ktorým čelia krajiny pôvodu, aj tranzitné krajiny a pokúsiť sa im trochu uľaviť, pomôcť e, napríklad e, v Líbii taktiež, pretože tam je skutočne situácia katastrofická. Súčasný viacročný finančný rámec dosť podfinancoval oblasť bezpečnosti a migrácie a radi by sme tam videli úroveň financovania, ktorá skutočne bude zodpovedať potrebám tejto oblasti a chceme podporovať príslušné krajiny, aby sme bojovali proti príčinám migrácie. No a taktiež musíme plniť to, čo sme slúbili, doplniť financovanie. Nehovorím tu len o rozvojových fondoch, hovorím tu aj o tom, že musíme podporovať európske firmy, aby investovali v rozvíjajúcich sa krajinách. Ďakujem teraz pani Grapini. Ďakujem, pani pred, pán predseda. Šťastný nový rok všetkým. Vítam všetkých hostí. Šťastný nový rok prajem. Myslím si, že sme začali skutočne veľmi zhurta tento rok. Toto je veľmi zaujímavá diskusia. Pán Simon je dosť optimistický. Ja si myslím, že je dobré, že na týchto štatistikách už je vidieť, že došlo k zlepšeniu situácie, ale čím viac počujem názory kolegov, tak tým je to pre mňa nejasnejšie. Chcela by som doplniť k tým nejasnostiam, ktoré už povedali kolegovia, napríklad sú nasledujúce veci. Mohli by ste nám povedať, e, že či to, čo ste navrhli k azylovému systému, všetky problémy, o ktorých ste hovorili, či všetky tieto pravidlá budú vykonané zo strany všetkých členských štátov. Povedali ste, že členské štáty by tieto projekty, opatrenia mali aj financovať. Máme tu už jasné vyjadrenie zo strany rady, zo strany členských štátov. Opakovane ste povedali, že členské štáty sa na tom zúčastnia, ale doteraz sa ešte nič konkrétne nestalo. Ďalej tu máme dohodu medzi EU a Tureckom, o tej ste hovorili. Aké sú očakávania komisie v súvislosti s turecko-európskymi vzťahmi, pretože keď v tejto oblasti. No a posledná otázka, o to už hovorila kolegyňa, a síce pokiaľ by bol azylový systém preštrukturalizovaní, tak musíme zaručiť aj istotu, bezpečnosť. Myslíte si, že sú tu jasné postupy, konania preto, aby migranti boli prijatí, aby sme mohli rozlišovať hospodárskych migrantov a ľudí, ktorí sa uchádzajú a potrebujú e, azylovú ochranu? Ďakujem. Takže mnohé veci už boli spomenuté, ale ja ešte chcem počuť pár otázok. Komisia, myslíte si, že je tam správne vyvážený rozpočet pre EASO a pre e, pohraničné síly? Takže hovorili ste o tom, že by to mala byť nová agentúra kladí sa dôraz predovšetkým na návraty, ale toto nie je súčasťou európskeho azylového systému. My sme to hovorili v súvislosti teraz so smernicou o návratoch. Takže otázka je, či tu máme dostatok financií preto, aby sa mohli vykonať príslušné kroky súvisiace s azylovým systémom, alebo či len sa to snažíte tak trochu premiešať a pozlepovať že kombinujete rôzne kompetencie. Takže toto je k rozpočtu. Otázka k rozpočtu. Som rada, že prechádzame od tých ad hoc riešení preč. Napríklad, čo sa týka Turecka, tam to teda nebude formalizované a Európsky parlament tam nebude súčasťou diskusie, ale budeme teda pokračovať ďalej s týmito neformálnymi dohodami, alebo ako to bude? Bude tam nejaký štatutárny rámec, a keď hovorím štatutárny, tak myslím, že do toho celého budú zapojené aj všetky inštitúcie vrátane parlamentu. Po tretie, hovoríme tu aj o presúvaní ľudí z Líbie preč to je dobré, ale bohužiaľ to mám ešte obavy v súvislosti s tým, ako sa k tomu postaví libyská vláda, no ako toto presúvanie osôb bude monitorované, keďže napríklad vidíme, napríklad, že v Gambii je tam trochu nesúlad medzi tým, čo tým ľuďom povedali v Líbii, že v Gambii bude a medzi tým, čo skutočne v tej Gambii dostanú. Takže máme o tomto už nejaké údaje? Ďakujeme, Jean. A teraz Birgit Siepelt. Ďakujem. Ako už povedali mnohí kolegovia, je tu jedna vec, tá dôležitá, o ktorú už nebudem hovoriť, ale budem hovoriť o inej dôležité veci. Je treba hovoriť presnejšie. Tí, ktorí utekajú pred politickým prenasledovaním, pred mučením, vojnou. Títo majú nárok na ochranu, majú nárok na azyl. Toto by sme nemali spochybňovať. Taktiež je to veľa ľudí, ktorí utekajú pred tým, že nemajú žiadnu budúcnosť, že majú zlé životné podmienky. No ale bohužiaľ týmto sa nekvalifikujú na e, štatút azylanta. Takže toto je veľká výzva. Čo môžeme urobiť? Ako zaručiť, že budeme môcť týchto ľudí poslať naspäť, ale ako pokračovať udržateľne. Akú spoluprácu potrebujeme, aby sme zabranili tomu, že sa títo ľudia budú snažiť stále znovu a znovu dostať do EÚ napriek tomu, že tu nemajú šancu. Takže moja otázka pre komisiu je, čo pripravujete vy v spolupráci rôznych e, generálnych riaditeľstiev, lebo hovoriť len o rozvoj pomoci alebo o legálnych cestách do EÚ, toto nie je riešenie. Potrebujeme ešte niečo iné. Prebehajú už nejaké diskusie, napríklad na takú tému, že by sme mohli zmeniť našu polnohospodárskú alebo obchodný, obchodnú politiku. Možno musíme zmeniť e, dohody o, o hospodárskom partnerstve. Potrebujeme nejaké dlhodobé riešenie, skutočnú spoluprácu s krajinami pôvodu, alebo tu stále hovoríme o nejakých malých riešeniach, ktoré v podstate nebudú môcť byť dlhodobé. Dobre, ešte nakoniec eh, Sophie Infeld. Ďakujem. Šťastný nový rok všetkým. 2018. Snaď už bude rokom, kedy sa nám podarí zaviesť humánne postupy v oblasti migrácie. To by bolo úžasné. Takže čo sa týka tej najdôležitejšej veci, to tom, toho slona v miestnosti, už čo sa týka azylu a migrácie, tak žiadna rada neexistuje. Máme tam 28 národných vlád, ktoré sa prehadujú a chcú byť každá čo najtvrdšia a prehadzujú si horúci zemiak a využívajú túto tému na úrovni národnej politiky a ignorujú fakty, nesnažia sa nájsť riešenie, pretože už veľakrát sme v tomto parlamente aj na komisii povedali, že sa to dá. No ale samozrejme je vždy eh, ľahšie to hrať na efekt. No a čo som chcela povedať ďalej, tak väčšinu už povedali kolegovia. Predovšetkým uplatňovanie toho, čo už máme v dispozícii. Áno, revidujeme balíček týkajúci sa azylových otázok. Ale najprv musíme uplatňovať pravidlá, ktoré už máme. A nehovorím tu len o azylovej politike, ale aj o základných právach, pretože kolegom, že tu sedia, to nemusím hovoriť, ale vieme, že sú tu určité vlády, ktoré sa necítia byť viazané mm, Európskou chartu základných práv, keď e, implementujú svoje politiky. No a Komisia Európsky parlament. My by sme mali byť menej ostýchaví pri komunikácii o migrácii, pretože môžeme komunikovať o migrácii aj bez toho, že by sme migráciu označovali len ako problém. Pozrite sa za veľkú mláku, veď v Amerike si vybudovali úspech na migrácii. Prečo sa automaticky hneď predpokladá, že migrácia je len problém? Ale dobre, je treba hľadať riešenia, fajn, ale sú tu aj úspešné príbehy, sú tu, je tu aj prínos migrácie, takže hovorme o tomto. Ďalej hovorilo sa tu o zneužívaní migračného systému. Samozrejme, existuje to. Potrebujeme e, legálne spôsoby, ako sa dostať e, do iných krajín. Veď ľudia, ktorí sa sťahujú za živobytím, nie sú automaticky zločincami. Je zločin, keď chcete pre svoju rodinu zabezpečiť lepší život? Samozrejme, že nie je treba ľuďom dať aj príležitosť a myslím si, že my ako parlament by sme taktiež mali byť trochu sebekritickejší, lebo určite pre, sme premeškali mnohé príležitosti e, túto otázku riešiť. No a súhlasím s Jean Lambert. Už prosím, nechceme žiadne nelegálne alebo neformálne dohody. Všetko prosím len formálne. No čo sa týka Líbie, tam som rada, že sa tam konečne niečo deje že tam konečne zachránime ľudí. No ale čo týka gréckých ostrovov, o tom sa ešte nehovorilo a zatiaľ z gréckých ostrovov bolo, boli nejakí ľudia presunutí, ale naďalej sú ich tam tisíce, sú tam v hrozných, otrasných podmienkách, sú na území EÚ. A to len z politických dôvodov, z žiadnych iných dôvodov. Nie je to preto, že by sme logisticky nemohli ich odtiaľ odviezť, je to z politických dôvodov. Takže budeme ignorovať to, že sú tam ľudia, ktorí sú tam v hrozných podmienkach, sú hladní, je im zima, cítia sa pomaly na sebe vraždu, alebo to začneme konečne riešiť. Ďakujeme. A predtým, že sa, než sa vyjadria pán Simon, pán Nikolaj, tak prosím kolegovia, ktorí tu ste teraz, tak môžete ostať na ten ďalší bod, ktorý si súvisím. Kolegovia, sa tu zatiaľ vyjadrili dosť pesimisticky, napriek tomu, že ten trialog si vyžadal veľké úsilie, veľa práce zo strany našej inštitúcií. Je to veľmi komplikovaná situácia. Chcem sa opýtať, napríklad čo týka modrej karty. Sama o sebe. To nie je tá najdôležitejšia legislatíva, avšak keď si uvedomíte to, čo povedala pani Kienge ohľadom stanoviska v parlamente, tak toto súvisí s ďalšími otázkami a komisia sa k tomu musí postaviť pozitívne. Vy ste o tom hovorili dosť optimisticky. Mňa by zaujímalo, je ten váš optimizmus nejako opodstatnený, alebo prepačte, myslím si, že parlament pracuje veľmi tvrdo komplexne aj naprieč politickými skupinami. Skutočne ma vychádzame v ústretí. Toto je úplne učebnicový príklad. Máme tu. Ja som predseda, tak bohužiaľ nemôže byť úplne úprimný. Ale viete predsa, aké situácii tu čelíme. No a pokiaľ toto nezvládneme, tak máme problém. Vidíte tu dôvod pre optimizmus? Aj teda v súvislosti s spoluprácou s nadchádzajúcim predsedníctvom, nie je tu nikto za nich, takže len teoreticky. No a ďalej, čo sa týka relokácie, postavili ste sa k tomu teraz trošku ináč. Ja samozrejme nehovorím, že nesúhlasím s vašimi číslami, ale my si myslíme, že členské štáty naďalej, čo sa týka presídlovania, neplnia to, čo by mali. Takže tie čísla, o ktorých ste hovorili, sú také, že už sú splnené povinnosti. Súhlasím s vašimi číslami, ale mám v tejto oblasti ešte trochu pochybnosti. Takže viaceré otázky zazneli, budem na ne reagovať. Zareagujem najprv pani Kienge. 8. januára sme si pripomenuli, že každý stratený život v Stredozemnom mori je veľa. A e, už sme teraz našli tohto roku 8 tiel e, z tých e, ľudí, ktorí sa utopili 8. januára. 64 ešte stále chýba ľudí sa stratili. Napríklad za ostatné roky sa nám podarilo zachrániť viac ako 20 tisíc ľudí. Môžeme takéto pozitívne správy spomínať. A musíme byť aj naďalej obozretní a musíme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili prevenciu. Teraz zareagujem na vašu otázku aj na otázku pani Intveld, pokiaľ ide o právne postupy. Čo teda chceme urobiť, pretože ide tu o oblasti, kde vlastne tie kompetencie sú stále na úrovni členských štátov. Chceme ich zomknúť a chceme ich konfrontovať s realitou, keď vysvetlíte vašim partnerom, že musia za všetkých okolností zabrániť ľuďom, aby neregulárne nechodili do Európskej únie. Ak nemáte reakciu na tú ďalšiu otázku, ktorá sa automaticky spomína, tak mi teda povedzte niečo o tých právnych, regálnych spôsoboch dostať sa do Európy. Takže čo sme urobili, to máme ambiciozne kroky. Neviem, či sa nám podarí, ale spustili sme teda taký plán v septembri, že zomkneme členské štáty a povieme, že s našimi partnerskými krajinami bude tu celá paleta krajín, napríklad Severná Afrika, ktorí majú možnosť pracovného trhu zručnosti, ktoré sú potrebné a ktorí teda pracujú na také posilne, na posilnených partnerstvách spolupráce, ale takisto sú to aj krajiny subsaharskej oblasti, myslíme tu napríklad na také krajiny ako Gambia, Guinea alebo možno Niger a povieme, že toto sú zručnosti, ktoré my potrebujeme v Európskej únii. Prosím vás, bolo by dobre, ak by vaša ponuka zodpovedala našim potrebám a takto sa potom otvoria právne, hospodárske E, cesty, koridory, aby sa dostali vaši ľudia do Európy. Takže máme naplánované zasadnutie s členskými štátmi, aby sme e, sa pozreli na to, koľko to podpory a potom to budeme musieť zase ďalej, budeme to musieť rozpracovať, aby to v máji už fungovalo. Takže kolegovia, ktorí sa tomu venujú, my sa ešte vrátime, urobíme prezentáciu, ako to pokračuje, ako vlastne postupujeme Myslím, že ide tu o otázku využívania niektorých z našich finančných prostriedkov na to, aby sa zošpúlovali tie e, finančné podporné prostriedky, pretože na národnej úrovni sa síce robí veľa, ale nie vždy sa to takto zoskupí a nie je to vo forme takého balíčku, aby to mal oveľa väčší dopad v rámci tých snách, ktoré sa tak či tak konajú Takže, pani Kienge, toto je vlastne aj to, na čo som poukazoval v rámci tých dokumentov. Môžem vám poskytnúť bližšie informácie medzi štyrmi očami. A to, čo povedal pán Niedermüller. Podarilo sa nám dosiahnuť dohody medzi radou a parlamentom ohľadne agentúry, a to ešte minulé leto. Avšak bolo by dobre, aby tento návrh, a myslím, že možno aj Eurodac, aby to bolo do marca už prijaté. Prečo? Pretože, a k tomu sa vrátim, keď budem reagovať na otázku pani Lamberts, pretože toto by agentúre pomohlo, aby sa posilnila čo do kompetencií zručnosti, aby sa pripravila, aby keď tá reforma spoločného zielového systému bude fungovať, keď sa príjme Ablin, aby jednoducho už mohli začať pracovať. A týmto sa dostávam zasa k tomu, čo povedala pani Intveld, eh, pokiaľ ide o Dublin bude tu monitorovacia kapacita, pokiaľ ide o to, čo sa robí eh, ohľadne monitoringu štatutárnych zoznamov na úrovni členských štátov. Takže sú veci, ktoré nie vždy sa e, robia tak, ako by sa mali. Takže Peter, nesúhlasil by som možno v jednej veci a možno zopakujem to, čo povedala pani Intveld a, a Claude. Bolo by neférové, ak by sme teraz očierňovali estonské predsedníctvo, pretože oni skutočne urobili veľkú snahu. Avšak Nebola tu potrebná podpora strany členských štátov na to, aby sme sa v tejto veci pohli dopredu. Ak mi teda dovolíte, možno niektorý, niektoré časti toho optimizmu pramení z toho, že tu sme mali Vianoce, ale takisto si myslím, že tu je odhodlanie a, a pochopenie zo strany lídrov oni jednoducho potrebujú reformovaný Dublinový systém v rámci spoločného európskeho azylového systému na to, aby tu bol udržateľný, manažovateľný dlhodobý postup v oblasti, v tejto oblasti, aby sa tu nepostupovalo stále iba ad hoc. A preto mm, je tu teda veľká možnosť a tá agenda lídrov, ako to vlastne už spomína to naše oznámenie, vychádzame teda z tohoto, E, budú tu predsa len e, ďalšie fázy, ktoré sa budú musieť platiť, pretože keď sa pozrieme napríklad na úroveň rady, tak predsa len uvidíme, že ten finálny produkt bude pravdepodobne trochu čo do povahy odlišné, na rozdiel od toho, že ste prijali tu v parlamente a potom sa to bude musieť zase stále zoskupiť. A teraz to, čo sa spýtala pani Spinelli. Nechcel som zbudiť taký dojem, že zníženie počtu nelegálnych migrantov alebo navyšovaný počet návratu ľudí je nejaký ľudský výdobytok, ale predsa len je to holistický prístup k migrácii ako taký, ktorý nám umožňuje pokázať na to, že tí, ktorí si zaslúžia ochranu, takúto ochranu dostanú, možno prostredníctvom presídlenia a nie prostredníctvom toho, že jednoducho sa zaplatí nejaký pašerák, aby sa nelegálne dostali do Európskej únie. A to je vlastne to, čo som chcel aj povedať. A takisto by som sa veľmi jasne vyjadril aj k tomu, že uh, nemáme tu návraty, ktoré by sa reali zo strany Európskej únie do Líbie. To jednoducho sa nedeje. Čo sa však deje, je to, že spolupracujeme s medzinárodnými partnermi UNHCR a IOM na to, aby sme zabezpečili to, že tu je možnosť dobrovoľných návrhov, návratov v rámci toho návratového balíčku pre tých, ktorí sa chcú dostať z Líbie domov, tak títo ľudia ktorí teda nežiadajú azyl alebo ochranu v Európskej únii, tak títo to dostanú. A tí, ktorí žiadajú azyl, čo tam robíme, my spolupracujeme s agentúrami OSN. Je to vlastne uh, evakuácia ľudí z Líbie do Nigéru a potom z Nigéru to ide, sú tam presídlovania do e, Európskej únie v rámci štatútu ochrany. Takže Nikto nie je nutený aby sa vracal do Libie. Pokiaľ ide o Niger, možno nie, nebudem sa vyjadrovať k tomu e, členské, alebo k tomu, čo robia teda členské štáty, ale čo my robíme, my spolupracujeme s vládou v Nigeru na to, aby sa posilnili kapacity, vytvorili kapacity, pokiaľ ide o rozbúranie tých pašeráckých kruhov, predovšetkým tých, ktorí vykoristujú zraniteľné skupiny investujeme do toho, aby sa otvorili socioekonomické alternatívy pre pašovanie v niektorých kľúčových oblastiach, ako napríklad Agadeš, a takisto spolupracujeme s úradmi tejto krajiny ohľadne ochrany hraníc. To je jeden z dôvodov, prečo sme tu zaznamenali pokles návratov ľudí do Líbie z Nigeru. Nemôžeme byť veľmi presní, možno to najpresnejšie číslo, ktoré máme, je tu pokles tých 70 tisíc na 7 tisíc mesačne. A pokiaľ ide otázku pani Mecoli, ktorá takisto do istej miery sa týka aj toho, čo sa pýtala pani Sipel a pani Intveld. Jedna z tých kľúčových vecí, ktoré musíme zaznamenať, to je pokrok, pokiaľ ide o implementáciu externých investičných plánov. Toto bolo vytvorené na to, aby sme tu mali 44 miliard súkromných investícií, ktoré by išli do Afriky a budú integrované vlastne do vytvárania pracovných príležitostí. To je teda jedna z oblastí, ktorá si zaslúži pokrok, a to rýchly pokrok. A ešte niektoré z ostatných vecí v stručnosti pani Grapiny, že či je všetko dokonalé v oblasti azylu. Treba povedať, že nahony sme vzdialení od dokonalosti. Uvediem príklady. Pokiaľ ide napríklad o mieru uznávania požiadavok utečencov z Afganistanu tam je to veľmi zlé. Ak by sme mali spoločný azylový európsky systém, nenavrhujem to, že to číslo úspechu by malo byť všade rovnaké, ale nie je tu žiadna miera konvergencie, pokiaľ ide o tie rozdiely medzi jednotlivými štátmi. Takisto napríklad azylové postupy, treba povedať, že tieto trvajú niekoľko mesiacov v rámci roviny odvolávania v niektorých členských štátoch, to trvá zasa až roky. Avšak čo sa líši je práve kvalita, takže my sa musíme venovať týmto otázkam prostredníctvom reforiem spoločného azylového systému, ale takisto efektívnej implementácie eh, jednotlivých predpisov členských krajín, pretože ak nebudeme robiť nejaké stimuly pre členské štáty a budeme podkopávať vlastne integritu nášho systému, tak sa nedostaneme ďalej. A pokiaľ ide o tie moje očakávania ohľadne vyjadrenia Európskej únie a Turecka, pokážem iba na migračné aspekty. Ja som presvedčený o tom, že táto dohoda bude naďalej fungovať v tej svojej podobe a že tu nebudeme mať nejaký veľký nárast, pokiaľ ide o tých, ktorí by cez Turecko prešli do Európskej únie. Pani Lambec, otázka, či je rozpočet dostatočne pre Áziu v porovnaní s agentúrou pre pobrežné hliadky. Povedal by som, že Frontex zmutoval do agentúry s dodatočnými právomocami a ja si myslím, že keď Peter vyrieši otázku e, na úrovni rady, pokiaľ ide o agentúru pre azyl, máme tu úrad, ktorý sa pretvára na agentúru, tak to si bude vyžadovať väčšie prostriedky, ktoré sú potrebné na tento úrad, pretože sú tu nové úlohy, nové zodpovednosti. Bude tu napríklad posilnená úloha v oblasti monitoringu, posilnená úloha, pokiaľ ide o poskytovanie podpory, takže všetky tieto otázky budeme podpor- potrebovať, ako to aj v prípade Európskej pobrežnej hliadky. Otázka, prečo nemáme takúto agentúru a prečo stále nemáme členské štáty, ktoré by poskytli stále rovnakú podporu v oblasti relokácií, aká by bola potrebná, tak musíme jednoducho takisto povedať, že potrebujeme finančné prostriedky pre EASO úrad na to, aby sme riešili situáciu pre všetkým Grécko v Taliansku. Musíme to teda sledovať veľmi pozorne. Pokiaľ ide o dohodu medzi Tureckom a Európskou úniou, myslím, že parlamentu zohra vôľu, pokiaľ ide implementáciu toho nástroja pre utečencov z Turecka ste prizvaní ako pozorovateľa, pokiaľ ide o tento riadiací výbor a samozrejme bude pozvaný aj pokiaľ ide o tú druhú tranžu tých prostriedkov, ktoré tam budú prečle, vyčlenené. A sú tu také otázky ako napríklad liberalizácia víz a pokiaľ ide o monitorovanie návratov a čo sa teda deje po návratoch, tak väčšina z toho sa vlastne deje v rámci spolupráce s IOM a jeden z tých, jedna z tých povinností je napríklad aj ten ponávratový monitoring. Myslím, pani Lambert, že vlastne tie rozdiely medzi očakávaniami a tým, čo ľudia po návrate zistujú na vlastnej koži, tak to sú tie rozdiely, kde my očakávame bližšie vysvetlenie zo strany IOM momentálne. Pani Sipel, ja si myslím, že máte pravdu. Tak vy, ako aj pani Intel ste poukázali na to, že máme dve možnosti. Môžeme migráciu vnímať ako hrbu, môžeme to vnímať ako príležitosť migrácia, ne, neustane. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme využili túto príležitosť a vnímali to teda ako príležitosť spolupracovať s našimi partnermi, aby sme zvládli migráciu efektívnym spôsobom, ale to si vyžaduje tak rozvojovú pomoc, to si vyžaduje takisto aj otázku eh, investičných plánov, potrebujeme právne koridory a zabezpečiť podporu tým, ktorí si to zaslúžia ktorí splňajú podmienky a treba pomôcť aj hospodárskym migrantom, ktorí si chcú zlepšiť podmienky životné. Myslím, že sme urobili v týchto oblastiach veľmi veľa. Máme tu viaceré stimuly, ktoré sme poskytli a takisto sme znamenali pokrok, pokiaľ ide o politiky v tejto oblasti, nie len krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska, len v tomto výbore, ale aj výbore pre rozvoj. A ja preto súhlasím s tým, čo je vlastne také politické posolstvo za vašou otázku, že my potrebujeme tento holistický prístup a že musíme jednoducho s našimi africkými partnermi spolupracovať na úrovni partnerskej. A pokiaľ ide otázku pani Interfeld, že čo robíme na to, aby sme uplatnili tie pravidlá, ktoré tu máme, ja si myslím, že jedna z otázok, ktorá nebola veľmi pokrytá v rámci tlače, udialo sa to v Tenisíne, keď sme my prijali toto vyhlásenie, Treba povedať, že my sme tam mali veľké pokrytie, mali sme tam Polsko, Českú republiku a Maďarsko. Tí sú teraz na súde, pretože neplnia si svoje povinnosti, pokiaľ je relokáciu, ale takisto treba povedať, že Maďarsko sa dostalo na súd pre porušovanie postupov v oblasti azylovej otázka je, pokiaľ ide o tranzitnú zónu, pretože to takisto nie je v súľade s aký komino teraz. Myslím, že našou povinnosťou, keď dbáme o to, aby sa dodržiavali pravidlá, aby sme na to poukázali a my to robíme. Máme tu ďalšie ostatné pilotné postupy, kde vlastne sú určité obavy, ktoré sa týkajú iných štátov a my to robíme veľmi vážne. pokiaľ ide o grécké ostrovy, my to pozorujeme veľmi pozorne, spolupracujeme s gréckou vládou, v posledných mesiacoch poskytujeme finančnú podporu tejto krajine, 1,3 miliardy bola poskytnutá na úrovni podpory gréckým úradom, žiadne, všetko, čo môžeme, to robíme, praktický príklad, napríklad ľudí na ostrovoch, presúvame do domov, pretože počas zimy hotely nie sú plné. Treba však povedať, že čo sa tu musí urobiť veľmi rýchlo, že Grécko musí jednoducho efektívne začať takisto robiť návraty ľudí do Turecka v prípade tých, kde boli zamietnuté žiadosti o azyl a to sa nerobí z viacerých dôvodov. Ja si myslím, že toto by ten tlak ako taký veľmi polavil. A ešte na záver otázka pána predsedu týkajúce sa poslednej veci modrá kartička, ten optimizmus s tým súvisiaci. Ja si myslím, že môj optimizmus skôr pramení z toho, že na najvyššej úrovni členských štátov sa konečne uznalo, že ak nemáme spoločný azylový systém, tak to nie je udržateľné. Potrebujeme určitú dohodu v tejto oblasti a toto vytvorí určité, určité pozitíva. Budeme tam mať možno aj tú modrú kartičku, ale takisto členské štáty uznali to, že spoločne sa snažíme pohnúť dopredu a chceme mať viac Európy v týchto oblastiach, pretože bez takéhoto pochopenia sa ťažko dosiahnu nejaké konkrétne výsledky, pokiaľ ide tieto otázky, pretože správom poukazujete na to, že toto by malo priniesť väčšiu harmonizáciu, väčšiu spoločnú snahu na európskej úrovni. A pokiaľ ide o relokáciu, počty poukazujú na to, tie čísla poukazujú na to, že sme e, úspešne implementovali postupy v prípade tých, ktorí majú nárok na e, relokáciu. Ja nesúhlasím s tým Prahom, to musíme napraviť aj pokiaľ ide o Dublin a treba povedať, že Italiansko stále si vyžaduje solidaritu a pokiaľ ide hlavné štáty, ktoré skutočne robia veľmi veľa v prospech všetkých 28 krajín, treba povedať, že je tu krízová podpora a je takmer automaticky fungujúca. Ďakujem pekne za reakciu na všetky vaše otázky. Pán Nikoloves sa vyjadril, že sa nevyjadrí, takže to je veľmi milé z jeho strany a takýmto spôsobom môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Takže poprosím tých, ktorých sa týka ďalší bod, Ďakujem pekne, pán Nikolov, ďakujem Simon za tieto informácie, ktoré si nám poskytol. Veľmi si to vážime. Ďakujem pekne. Kolegovia, ospravedlňujem sa našim hosťom za to, že takto oneskorenie sa začína s bodom nasledovným, ktorý sa veľmi omeškal a ak by ste teda mohli zostať, tak by to bolo skutočne veľmi pozitívne. Budeme teda sa venovať tejto téme hneď ako kolegovia prídu k preddenickému stolu. Je to tých e, je to migračný kompakt. Ako viete, je tu vzťah medzi výborom a Svetou stolicou. Toto vlastne začalo Toto vlastne začalo, keď navštívil e, pápež František Európsky parlament a je tu teda otázku riešenia situácie utečencov. Je tu výmena názorov s pánom Fadžiom, ktorý je zodpovedný za otázku utečencov práve v rámci Svetej stolice. Takže pán Baggio e, predniesie teraz e, ten tých 20 akčných bodov v rámci globálneho kompaktu. Ešte raz sa ospravedlňujem za to, že začíname takto neskoro. V rámci tejto vašej prezentácie nech sa páči. Dúfam, že budeme môcť potom reagovať na niektoré otázky po vašej prezentácii. Nech sa páči, pán Bažio, máte slovo. E, ďakujem veľmi pekne za e, pozvanie. Questi 20 punti di azione che eh, la sezione migranti E, na vaše dnešné zasadnutie. E, na tému tých e, akčných bodov pre globálne pakty. Pripravil som si aj vlastne prezentáciu, ktorá by nám mala pomôcť. Pápež František vlastne sa zaoberal vytvorením Eh, vlastne týchto eh, podkladov. Ide o to, aby sa zhomogenizovali nástroje na eh, integrálny rozvoj ľudí. Migračný fenomén je čoraz silnejší, spôsobujú to katastrofy a konflikty a preto si zaslúžuje našu silnú pozornosť. Z tohto dôvodu sa vytvorila osobitná sekcia pre migrantov a utečencov eh, u nás a vedie ju priamo eh, pápež. Sú to veľmi komplexné a naliehavé otázky, otázky utečencov vo svete a súvisí to aj s úlohou eh, vlastne církvy pomáhať im preto e, Svetý Otec e, priamo e, dohliada na prácu v tejto oblasti, aby sa efektívne príjmali kroky v záujme utečencov a migrantov. Naša sekcia osvetľuje hlavnú misiu katolickej cirkvi pomáhať vo všetkých eh, oblastiach, obzvlášť chudobným a tým, ktorým, eh, ktorí trpia. Hlavnou otázkou sekcie je podporovať církev na lokálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni eh, v každej etape migračného procesu. Obzvlášť sa venujeme tým, ktorí rôznym spôsobom sú nútení vlastne k utečenectvu Mm, chceme eh, pomáhať eh, pastorálne aj inak eh, utečencom a migrantom. Cirkev cíti potrebu vyjadrovať solidaritu s utečencami a migrantami a s medzinárodnou komunitou. Enormné masy ľudí sú nútené opúšťať svoje domy a svoje rodiny, pretože sú perzekované, pretože zažívajú násilie, chudobu či prírodné katastrofy. Treba si uvedomiť, že je to prirodzený fenomén, prirodzená reakcia ľudí na krízy a e, je to vlastne vyjadrením e, želania všetkých ľudských bytostí, aby mali lepší život, aby boli šťastné táto e, skutočnosť e, s materiálnymi a spirituálnymi e, prepojeniami sa vlastne týka ľudí vo v celom svete. Aj aktuálna kríza nás učí, že je možné nájsť spoločné, efektívne, vhodné riešenia a preto sa snažíme s medzinárodným spoločenstvom e, podporovať príjmanie efektívnych riešení na ochranu e, všetkých e, utečencov, migrantov, žiadateľov o azyl, aj vnútorne presídlených procesy, ktoré zahajilo OSN v súvislosti s dvoma globálnymi dohodami je jedinečnou príležitosťou e, vytvoriť spoločnú reakciu, pokiaľ ide o medzinárodnú e, podpora, podporu a spoločnú zodpovednosť. E, my sme sa vyjadrili už k mnohým bodom, ktoré sa majú zaradiť do týchto globálnych paktov. Chceme takto prispieť aj na základe viacerých episkopálnych e, konferencií na túto e, tému a preto sme vypracovali nasledovných 20 akčných bodov, ktoré prijal e, pápež, vychádzajú z správnej praxe a sú matateľnou reakciou katolíckej cirkvi na potrebu utečencov a migrantov samozrejme Eh, vychádza sa z toho, že to budú ďalšie eh, reakcie eh, Svetej stolice, ale toto má byť základ týchto 20 akčných bodov, na základe ktorých budeme ďalej prehlbovať náš dialog s vládami v rámci globálnych paktov. Týchto 20 bodov sa týka efektívnych opatrení, ktoré majú predstavovať eh, integrálnu eh, celistú eh, odpoveď Svetej stolice k týmto fenoménom. Ide tu o príjmanie, ochranu, podporu utečencov a teda do v týchto štyroch oblastiach sú potom viaceré, viaceré body zaradené. Eh, chceme teda eh, zabezpečiť eh, inkluzívne prijatie všetkých. Zasadzujeme sa teda za to, aby týchto 20 ročných bodov bolo vlastne známych chceme sa teraz zasadovať za ochranu aj tých najzraniteľnejších, migrácia, Eh, to sú často zmiešané eh, toky, ťažko sa rozlišujú utečenci a migranti, eh, majú podobné, ak nie identické pohnútky a preto treba zabezpečovať čo najväčšiu harmóniu medzi oba, oboma týmito globálnymi e, paktami a na to, aby mali vplyv na životy reálnych e, ľudí, e, treba si stanovovať rôzne, rôzne látky, ktoré by boli teda merateľné, dosiahnuteľné Chceme, aby sa teda prijali konkrétne kroky už do konca roka 2018. Kroky Svetej stolice teda vychádzajú z týchto 20 akčných e, bodov. E, zasadzujeme sa za to, aby boli e, tieto akčné body zaradené do globálnych paktov v našej note spomíname aj prelínanie týchto bodov s príspevkom Európskej eh, únie k týmto globálnym eh, paktom. Môžete si potom osobne preštudovať eh, tento dokument. Treba zabezpečiť bezpečné a legálne cesty pre migrantov. Rozhodnutie má by, migrovať má byť slobodné. A treba rešpektovať zákony každej krajiny v tejto súvislosti nie je možné kolektívne svojvoľne navrácať e, e, migrantov. E, princíp non-refoulement do nebezpečných krajín, to musí byť vždy rešpektované. Nemôže sa to vychádzať z všeobecného hodnotenia situácie v krajine, musí sa vždy vychádzať z osobnej situácie každého utečenca treba viac využívať humanitárne víza, víza pre študentov a e, e, učňov, treba chrániť najzraniteľnejšie osoby, zabezpečovať aj súkromné sponzorstvo, podporovať program, programy pre e, sídlovania, zlučovania rodín, do čoho by sa teraz mal zahrňať aj širšia rodňa. Treba Ehm, zabezpečiť ochranu eh, ľudí, ktorí pred konfliktom eh, utekajú do susedných krajín. Treba podporovať eh, štáty, aby zabezpečili národnú bezpečnosť, ktorá by zohľadňovala aj práva všetkých utečencov a migrantov, ktorí sú na ich území. Toto súvisí aj s vhodnými školeniami pohraničných príslušníkov základných, zabezpečení základných služieb utečencom utečencom a migrantom. Treba zabezpečiť ochranu všetkým, ktorí utekajú pred násilím a vojnou a treba tu zabezpečiť alternatívne e, riešenia e, k e, zadržiavaniu. A treba chrániť práva a migrantov a utečencov, treba tu celistvý prístup v tejto súvislosti kde by v centre bola ľudská bytosť zo všetkých jej e, dimenzií a kde by sa e, rešpektovali všetky jej e, práva. Dôstojnosť, právo na život je základné a nemôže závisieť od migračného statusu nejakej osoby. A preto trváme na nasledujúcich na bodoch krajina pôvodu musí chrániť svojich migrantov a aj teda pomocou e, certifikácie treba vytvoriť e, e, na ministerstvách aj oblasť pre konzulárnu podporu a pre diasporu. E, orgány krajiny príchodu tiež majú chrániť migrantov pred tým, aby boli zneužívaní, aby sa s nimi obchodovalo. Treba zakázať zamestnávateľom zneužívanie migrantov treba zabezpečiť spravodlivosť pre všetkých migrantov nezávisle od ich postavenia. Treba zabezpečiť e, možnosť e, otvoriť si osobné bankové účty, zabezpečiť minimálny e, príjem, plat, ktorý má byť vyplácaný každý mesiac Migranti, žiadatelia o azyl, utečenci by mali mať možnosť do, najväčšej, do najlepšej možnej miery využívať eh, svoje schopnosti eh, pre svoj prospech a prospech svojich eh, komunít. Treba zabezpečiť ich voľný pohyb vnútri krajiny, zabezpečiť im eh, možnosť pracovať a eh, zúčastňovať sa aktívne života v komunitách, kde sú prijaté. Treba podporovať reintegračné projekty, ehm, podporovať tých, ktorí sa rozhodnú vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Treba e, sa zaoberať e, otázkou ochrany tých, ktorí sú oddelení od svojich rodín alebo detí bez sprievodu. E, treba pritom rešpektovať medzinárodné dohody o ochrane detí. Treba inak riešiť zadržiavanie týchto zraniteľných migrantov. A E, teda vytvoriť e, aj odlišné centra príjmania e, rodín, migrantov alebo detí bez sprievodu. Treba vlastne zabezpečiť záruku, aby teda sa z takýchto migrantov nestali nelegálni migranti, ako náhle dosiahnu 18 e, rokov života, aby mohli pokračovať ďalej e, e, v svojom štúdiu treba zabezpečovať e, prístup k, e, škola, e, k školstvu pre všetkých, pre všetky deti, či už ide o legálnych, nelegálnych utečencov, či migrantov. Treba zabezpečiť prístup k, soc, k zdravotnej aj sociálnej starostlivosti, nezávisle od migračného postavenia. Treba zabezpečiť aj to, aby boli v, teda v, v, v systéme sociálneho zabezpečenia krajín zahrnuté tieto osoby. Členské štáty by sa mali vyhybať takým situáciám, aby ľudia boli bez aby sa nestalo to, že nebudú mať štátnu príslušnosť. Všetky deti už pri narodení musia mať na základe tejto dohody štátnu príslušnosť pridelenú. Po tretie, integratívny ľudský rozvoj musí byť podporovaný. Círke poukazuje na tú potrebu, že toto je bezpodmienečne potrebné spolu s práci s miestnymi obyvateľmi. Všetky krajiny musia azylantov, e, musia tie, zohľadniť potreby týchto azylantov. Chcela by som poukázať na to, že aj kompetencie migrantov musia byť preuznávané alebo uznávané v rámci tých krajín, do ktorých sa dostanú, aby dostali prístup k ďalšiemu vzdelávaniu, pokiaľ ide, napríklad ide o e, miesta vzdelávacie na školách, na to by mali mať nárok a to potom vlastne je aj otázka preuznávania diplomov a tak ďalej. Migranti by mali byť začlenení na pracovnom trhu do miestnych komunít prostredníctvom uznania aj toho ich práva na voľný pohyb. Všetci by mali mať možnosť navštevovať jazykové kurzy, aby sa oboznámili s osobitostiami danej krajiny, aby si osvojili materinský jazyk. Členské štáty na tieto sa apelujú, aby sa podporovala integrita a mm, blahobyt rodín, odhľadnúť od takéhoto čečenského štátu. Toto sa dá dosiahnuť tak, že tu bude rozšírené zlučovanie rodín a že to bude sa odvíjať vlastne od nejakých e, hospodárskych stimulov. Rodiny príslušníci musia byť zoskupení, nemôže tu byť nejaké, nemôže tu dochádzať k neužívaniu maloletých a títo maloletí by nemali realizovať také práce, ktoré by mohli poškodiť ich vzdelávanie alebo ohroziť ich vzdelávanie. Členské štáty by takisto mali brať do úvahy to, že migranti, utečenci majú mať prístup napríklad poskytovaniu pomoci, pokiaľ ide predovšetkým o postihnutých ľudí, ľudí bez doprovodu, maloletí bez doprovodu, medzinárodné spoločenstvo musí takisto poskytnúť aj väčšiu humanitárnu pomoc tým krajinám, ktoré prijali veľké množstvo utečencov, aby skutočne všetci mali z toho osoch nezávisle teda od štatútu migračného. A takýmto spôsobom môžeme podporovať infraštruktúru, ako napríklad lekárskú starostlivosť a tí, ktorí dostávajú takúto formu pomoci, tak sú to práve lokálne rodiny, ktoré sú častokrát znevýhodnené. 17 na členské štáty sa apeluje, aby sa zohľadňovala náboženská sloboda pre všetkých utečencov a žiadateľov o azyl, odhľadnúť od ich štatútu migračného. Po štvrté, integrovať, integrácia miestne komunity sú väčším začlenením utečencov posilnené. To je príležitosť, už na to bolo viackrát dnes poukázané. Treba to vnímať ako určitú príležitosť, príležitosť pre rast tak domácich, ako aj tak domácich, ako aj týchto migrantov. 18. Členské štáty eh, by mali integráciu vnímať ako dvojkolajný postup, pretože tu dochádza k vzájomnému obohacovaniu. Dá sa to dosiahnuť napríklad tým, že už pri pôrode sa takýmto spôsobom poskytne vlastne štátna príslušnosť a takýmto spôsobom sa potom ďalej podporujú napríklad aj jazykové zručnosti a treba podporovať regularizáciu migrantov, ktorí konkrétnej krajine strávili už dlhšie obdobie. Potrebujeme teda pozitívny naratívny diskurs voči, migrant, voči utečencom prostredníctvom financovania programov kultúrnych výmien, šírenia overených postupov, integrácia, integrácie migrantov, tieto informácie mali by byť sprístupnené v tých jazykoch, ktorým, väčšina, ktorým rozumie väčšina týchto utečencov a malo by to byť k dispozícii aj v jednotlivých lokálnych spoločenstvách. 20. Tí, ktorí sú nutení kvôli humanitárnym krízam utiecť, opustiť svoju krajinu, ktorí vlastne boli evakuovaní a Malo by im byť na záver umožnené, aby sa vrátili do svojej krajiny iba vtedy, ak sa infraštruktúra danej krajine zlepší. Treba do tejto infraštruktúry viac investovať a trebalo by urobiť niečo aj pokiaľ ide o preuznávanie e, za týchto diplomov. Bohužiaľ teraz som zabudol pokázať v rámci prezentácie na jednotlivé obrázky. Mali sme tam integráciu, takže to je vlastne už posledný bod. A celý text vlastne bol už predstaviteľom členských štátov Európskej únie zaslaný. Tento text bol preložený aj do jednotlivých jazykov, bolo to dané k dispozícii aj u vás v sekretariáte tohto výboru samozrejme aj tie texty moje prednášky, ktorú som prečítal, bol daný k dispozícii, ale bohužiaľ netlmočníkom. Je mi ľúto, že som to takto rýchlo musel prečítať, máme časový skos, ale nám sa táto vaša prezentácia veľmi páčila. Takže ešte pár slov z mojej strany. Aj ja som vlastne v úvodných slovách sa vyjadril alebo ponáhľal príliš rýchlo a tam som povedal, že táto oblasť vlastne bola zriadená zo strany pápeža Franci- Františka a to čo, ste, to, čo tu vy teraz e, čomu predsedáte, tak to bolo špecificky zriadené na to, aby sme poukázali na to, ako sa sveta Církev v tejto oblasti angažuje. Vlastne už predtým sme sa dohodli, máme tu napríklad aj brata Hernándeza, je to aj apoštolský nuncius, dúfam, že som to teda správne vy, vyslovil, aby sme poukázali vlastne na tie body, ktoré tu máme spoločné a Treba povedať, že tie veci, ktoré si tu spomenuli, sa neobjavili zo vzducha prázdna. Treba povedať, že e, Svetá církev je takisto e, organizácia, ktorá poskytuje veľkú pomoc utečencom. Takže chcel som tieto veci spomenúť a takisto ďalšie informácie e, spomeniem. Takže teraz zostanú slovo poslanci samotní, ktorí by sa chceli spýtať otázky. Takže teraz zostane slovo pani Kienge. Ďakujem, Claude. Môj príspevok eh, chce zdôrazniť podobnosť eh, v tej eh, práci ktorú robíme a tejto, tomto politickom návrhu. E, malo by to byť vodítko pre našu e, prácu. Chcela by som sa vrátiť trošku dozadu, pretože v roku 2013 sa všetko začalo meniť vďaka krokom pápeža Františka. E, v roku 2013 išiel na Lampedúzu a hodil kvety do mora, aby pripomenul, že hovoríme o ľuďoch, že migranti sú ľudia. Predtým sa hovorilo jednoducho iba o nelegálnych utečencoch e, ktorí vlastne nemajú medzi nami miesto. Takže vtedy sa e, začalo všetko meniť po jeho príchode, po e, tom čo sa stal pápežom. A ja si myslím, že jeho osobnosť nás veľmi viedla aj v teda, politických krokoch eh, hľadania a záchran. Vytvoril sa projekt Mare Nostrum. Eh, v Taliansku je to najväčší humanitárny projekt, ktorý zachránil viac než 100 tisúckých eh, životov. A je tu naozaj podobnosť aj s mnohými bodmi, ktoré sme my spomenuli v uznesení, o ktorom sme e, hlasovali vo veľkej väčšine tu v Európskom parlamente, kde žiadame e, celistvý prístup k e, otázkam migrácie v strozemnej oblasti. Ja som veľmi rada, že sú tu naozaj takéto podobnosti je eh, tu naozaj o konkrétne uplatňovanie medzinárodného práva, medzinárodných eh, noriem, ochrany eh, práv ľudí. Je to dokument, ktorý naozaj sa pozerá do budúcnosti, ktorý rešpektuje dôstojnosť ľudských bytostí a sú tu určité osobitné body, štyri pasáže, ktoré ste vymenovali Súčasťou je teda e, príjmanie, teda príjmať, chrániť, podporovať a integrovať. E, toto sú body, ktoré sú e, veľmi dôležité, ako napríklad bezpečnosť Eh, eh, tu je veľmi dôležitý eh, aspekt. Žiadatelia o azyl, utečenci, migranti majú svoje práva, ktoré sa im nemôžu odnímať. A zaujímavé, že ste tu spomenuli aj diasporu. Mnohé členské štáty to tieto aspekt sa mu nevenujú. Európsky parlament toto spomína vo svojom dokumente, kde hovoríme o posilňovaní prepojenia medzi EÚ a Africkou úniou. Takže som e, veľmi rada e, aj tomuto aspektu. A tiež dôležité je e, to, čo hovoríte o občianstve. Áno, treba tam toho ešte veľa urobiť. V mojej krajine, v Taliansku, ale aj v mnohých iných členských štátoch musíme uznať právo na občianstvo ľuďom, ktorí sa rodia v Európskej únii Obraciam sa tu e, teda aj na vás, aby sme spolupracovali. Viem, za čo sa zasadzujete. Chcete pracovať na teda občianstve v te, e, podľa týchto zásad. A veľmi si e, vážim aj vašu požiadavku, kde v bode 17 hovoríte, že vždy treba zabezpečovať náboženskú slobodu. Mm migrantov a utečencov, žiadateľov o azyl, nezávisle teda od ich migračného statusu. Nežiadate, aby e, sa stávali katolíkmi, žiadate o náboženskú slobodu. Ja si myslím, že v tomto momente je veľmi dôležité toto, e, pretože je to e, teda znak otvárania sa e, k dialógu. Ďakujem vám veľmi pekne teraz za tento dokument. Ďakujem pekne, Barbara Spinelli. Ja by som chcela veľmi poďakovať otcovi Badžovi za tento akčný plán. Ďakujem aj pápežovi, ktorý eh, vlastne inšpiroval. A eh, dôležité je to, čo eh, spomína v tak dôležitých e, bodoch ako to, že e, potreby utečencov a migrantov e, vlastne sú podobné tými, tým, ktoré majú ostatní občania. Dôležité je zlučovanie rodín, silná kritika zoznamu bezpečných krajín, práva sa majú e, vlastne ochraňovať nezávisle od e, teda postavenia e, migračného týchto osôb. A ja by som mala pár špecifických otázok k vášmu akčnému plánu. Moja prvá otázka sa týka výzvy v vašom pláne teda na episkopálnu konferenciu, aby E, vlastne tieto plány postúpila vládám a teda príslušným ministrom. Čo sa teda má e, e, stať? Eh, vlastne na konferenciách členských eh, štátov, eh, ktoré sú veľmi zdráhavé v oblasti migrácie, ako napríklad Polsko a Maďarsko. Takže ako reaguje katolícka círke v týchto krajinách na túto vašu požiadavku? A potom, pokiaľ ide o vzťah s zákonom, v pláne sa spomína, že migrácia by mala byť usporiadaným procesom, ktorý vychádza zo zákonov každej zainteresovanej krajiny. To, eh, čo som si tu všimla, je, že tu málo spomínate medzinárodné eh, práva, medzinárodné dohovory, ako napríklad medzinárodný dohovor, spomínate iba medzinárodný dohovor o ochrane detí konkrétne. Podľa mňa tu vynechávate odkaz na jeden e, zásadný e, e, právny dokument, právnu normu, ktorá sa netýka len utekania pred diktatúrami alebo vojnami, ale spomína aj právo opustiť akúkoľvek krajinu, vrátane svojej vlastnej ako sa spomína v univerzálnom vyhlásení Eh, ľudských eh, právach. Každý človek má právo opustiť vlastnú krajinu. A posledný bod vášho plánu. Keď hovoríte o hodnote bezpečnosti, zabezpečenia bezpečia každej osoby, eh, spomína sa tam, že sa tu musí zabezpečiť správna rovnováha medzi bezpečnosťou eh, osôb. Ja by som tam doplnila aj dôstojnosťou a obavami eh, v súvislosti s národnou bezpečnosťou. Toto je veľmi citlivý bod. Aj tu je podľa mňa dôležité odkázovať na medzinárodné právo, ktoré je tu veľmi presné, eh, pokiaľ ide o túto rovnováhu medzi týmito oboma Eh, bez, aspektami bezpečnosti. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Barbara. Ďakujem, Barbara. Po tejto schôdzi máme schôd s otvorenými dverami ohľadom veľmi citlivých otázok. Takže poprosím vás o trpezlivosť. Ešte budú hovoriť dvaja rečníci, pani Sipold a pani Intfeld. Je to v poriadku? Dobre, takže Sophie. Ďakujem, pokúsim sa hovoriť stručne. Ja by som taktiež chcela poďakovať panu Báčovi za túto prezentáciu, pretože nie často by som e, počula ľudí v tejto miestnosti chváliť katolickú církev, ale tentokrát skutočne treba oceniť úsilie církvy a taktiež pápeža a myslím si, že sú tu mnohé body, v ktorých váš akčný plán sa podobá stanovisku Európskeho parlamentu a taktiež dokonca aj názorom mojej vlastnej liberálnej strany a mňa samej. Takže vidíme, že na hodnoty nemá nikto monopol, ale niekedy ich aj zdieľame. Takže ja toto vítam. A dúfam, že prostredstvom nášho spojeného úsilia niečo dosiahneme. Avšak jedna z najväčších e, prekážok, to sú práve politici a politika. A je tu časť politikov, ktorí bránia nejakým výsledkom, tak veľká časť týchto politikov sú e, kresťanskí demokrati a katolíci a niektorí z nich sú aj tými najtvrdohlavejšími eh, oponentami proti humánnej eh, migračnej politike, napríklad v Maďarsku, v Bavorsku, v Rakúsku, v Polsku a v ďalších krajinách. No mňa by zaujímalo, čo chcete urobiť, alebo čo robiť, aby ste vyvíjali tlak alebo uplatňovali svoj vplyv pri týchto politikoch, pretože takáto pravica víri xenofobné vášne. Myslím, že svoj názor som snáď mohla vyjadriť. No a na záver, a to nesúvisí s tým 20-bodovým akčným plánom, ale taktiež, mm, čo sa týka tejto témy. Prvé bábetko, ktoré sa narodilo vo Viedni 1. januára, vo Viedni, to mala dievčatko, volá sa Asel, dúfam, som to dobre vyslovila, má teda moslimských rodičov toto bábätko. a keď sa narodila, tak nie len rodičom gratulovali, ale zvyhla sa aj vlna rasistickej nenávisti proti novonarodenému dievčatku. Takže ja ocenujem, že pápež toto odsudil. Myslím si, to bolo dobre, správne ale taktiež mal využiť svoju silu, aby pripomenul nie len kresenským demokratom, ale aj iným politickým lídrom ich hodnoty. A toto určite súvisí aj s 20 bodmi vášho akčného plánu, ktorý ja plne podporujem. Ďakujem a teraz na záver Birgit. Shorter, was... Takže len stručne. Toto je vec, o ktorej som hovor, chcela hovoriť aj ja. V niektorých tradične katolických krajinách a regiónoch sa odopiera solidarita. Napríklad v Maďarsku máme 3,8 milióna registrovaných katolíkov a v Polsku sa 90 obyvateľov taktiež označuje za katolíkov. No a okrem toho, že nechcú utečencov, tak prejavujú žiadnu zodpovednosť za niečo týka európskej relokácie, presídlovania, nemajú žiadnu stratégiu pre integráciu, v niektorých táboroch sú nepriateľné podmienky, nerešpektujú sa tam ľudské práva a v neposlednom rade budujú vysoké ploty a steny, pretože nechcú, aby k nim utečenci prišli. Takže my potrebujeme spoločné stanovisko. Kedykoľvek sa stretnem s ľuďmi z katolíckej církvy, tak zistím, že máme spolo- rovnaký názor, ale pýtam sa, čo robíte, čo môžete robiť, aby ste spôsobili zmenu v postoji ľudí v týchto regiónoch a v týchto krajinách. Čo môžete robiť v súvislosti alebo v rámci vašej komunity? Ako podporiť komunity v týchto krajinách, napríklad aj v Polsku, ktoré chcú podporovať a integrovať utečencov, ale možno na to nemajú zdroje. Takže chcete v tejto súvislosti niečo robiť, alebo robíte už možno, myslíte si, že by sme spoločne mohli niečo urobiť, aby sme dosiahli pokrok. Ďakujem, Birgit, to je dobrá otázka. Ja som diskutoval s otcom Biaďoma povedal mi, že určité praktické kroky tu sú, takže dám vám teraz priestor, aby ste sa vyjadrili. Ďakujem za tieto otázky. Budem odpovedať v taliančine na tie talianské a po anglicky na tie, ktoré zneli v angličtine. Ďakujem pani Kienge eh, za to, že eh, sa takto pozitívne vyjadrila, ocenila tieto body pani eh, Spinelli. Áno, e, sú tu e, rovnaké e, potreby a je to naozaj citlivá otázka, zoznam týchto bezpečných krajín, otázka Líbie, otázky selekcie krajín a pokiaľ ide o piškopálne konferencie v jednotlivých krajinách, ktoré majú prezentovať týchto 20 bodov, Ide o to, aby ehm, e, vlastne sa postupili naozaj tieto body e, vládam jednotlivých e, krajín, aby sa vytvoril dialog s nimi na túto tému. Sme aj k dispozícii aby sme jednotlivé piškopálne konferencie v tomto procese podporovali. Výsledky doteraz boli veľmi, ale veľmi pozitívne. Už sme tu mali 45 e, stretnutí medzi episkopálnymi konferenciami a vládami. Snažíme sa e, teda o e, silné vlastne prepojenie a teda diskusie o obavách, ktoré sú určite zdieľané. A Ja som e, teda e, spomenul e, medzinárodný dohovor o ochrane práv detí, ale samozrejme v týchto 20 bodoch, týchto 20 bodov je formálne rozhodnutie E, určite v jednotlivých e, bodoch nájdete aj e, zohľadnené iné vlastne otázky medzinárodného práva, iné dohovory OSN, ILO, otázky diskriminácie, xenofóbie, aj keď to teda nie je priamo prepojené s migráciou, ale je to prepojené s našim svetom. A pokiaľ ide o právo migrovať, veľmi často to vysvetlím študentom ako asymetrické e, právo. Je, mala by byť možnosť opustiť krajinu, ale aj vrátiť sa do svojej krajiny. Takže je to, e, ja to, ja to definujem ako asymetrické právo. Ešte stále je to otázka, o ktorej treba diskutovať, treba overiť, do akej miery e, potom e, e, právo na sebarealizáciu, právo, na zlúčovanie rodín, ako, ako to teda zadefinovať a teda to ocenenie, osobné ocenenie E, prepojenie s e, spolu s odpovednosťou, globálnou spolu s odpovednosťou, ktorú e, pápež zdôrazňuje, zdôrazňuje, ktorú by mali mať všetci muži a ženy. Každý by mal mať možnosť realizovať sa ako osoba, ako rodina v každej časti svete, sveta a treba sa teraz zaoberať e, otázkou, ako toto zrealizovať, keďže v mnohých oblastiach e, sveta toto nie je e, dané, zabezpečené. Pokiaľ ide o to prepojenie bezpečnosti individuálnej a bezpečnosti jednotlivých krajín, momentálne je to aj silná harmónia pre nás, my teda vychádzame z toho, že štát neexistuje bez ľudí nedá eh, sa jednoducho oddeliť od eh, ľudí, treba to vychádzať z humanistickej filozofie. Štát existuje iba preto, že je to vlastne jednotením určitej skupiny eh, ľudí. Bez ľudí, bez osôb štát neexistuje, takže E, takto treba e, vnímať e, toto vyváženie medzi bezpečnosťou ľudí, bezpečnosťou štátu. A pápež ešte vo svojom osobnom vyhlásení pred pár dňami toto zosilnil, povedal, že teda dôležitejšie je zabezpečiť tú bezpečnosť jednotlivých ľudí. No a you know, every... Máme tu tých, ktorí sú naklonení katolické cirkvi a my si uvedomujeme rôzne úlohy v spoločnosti. Máme tu politikov, aj mm, obyčajných občanov, no a tisíce z nich sú aktívne zapojení do pomoci migrantom, ich podpory a je treba povedať, že je v Európe aj v iných častiach sveta dosť evidentné, že zapojenie katolíckej cirkvi a jej aktivity tam boli dosť konzistentné v priebehu celých rokov. Máme tisíce pracovníkov. Snažíme sa integrovať milióny ľudí a veľmi veľa investujeme taktiež v Európe do takéto práce. Ďakujeme teda všetkým tým, ktorí v nás veria a našli sme mnohých dobrých partnerov, iné církvy, náboženské skupiny, ktoré sa k nám pripojili. A ja som veľmi rád, tak ako povedala pani Kienge, že vedeme medzináboženský dialog, ktorý je veľmi dôležitý. A Každá osoba má názor na rok na názor a názory sa menia. Aj katolícky a kresťanskí politici majú nárok na svoj vlastný názor. Pápež jasne hovorí o zásadných princípoch a taktiež tak pospal v roku 2017 a aj teraz v roku 2018 hovoríme o princípoch a o tom, čo žiadame od katolického spoločenstva, od katolických lídrov. Je tu proces zmeny názora, ktorý stále prebieha. Máme tu kontext, ktorý je dôležitý. Máme tu špecifickú situáciu. Máme tu strach zo strany ľudí a ten je reálny. Možno príčiny nie sú reálne, a vnímanie nie je správne, ale ten strach je reálny, takže s tým je treba pracovať. My sa snažíme robiť, čo môžeme v mnohých krajinách. Určite tam boli podniknuté dobré kroky vo všetkých európskych krajinách, nie len v niektorých, ale vo všetkých. Môžem hovoriť o tisícoch takých pozitívnych krokov. Je treba si uvedomiť aj ten kontext, že je tam strach. Strach je treba prekonať, môžeme spolu odviesť kus dobrej práce. Ďalej, čo som hovoril o zmene retoriky, tak samozrejme nie je možné každý deň si čítať negatívne správy o migrantoch, o utečencoch. Vyzerá to tak, že negatívna retorika navyšuje strach ľudí a neumožňuje nám vidieť príležitosť, ktorá predsa vždy existuje je treba pochopiť, že je tu potenciál. Kultúrna, medzikultúrna výmena. No a keď sa pozrieme na celkový obrázok ľudstva, ako by povedal jeden z našich teológov, buď sa. Buď budeme raz spolu, alebo nebudeme raz vôbec. Takže treba sa pozrieť na celý ten obrázok Chcel by som povedať, že Svetý Otec už povedal, že parlament, v parlamente Európskej únii, že verí, že európske členské štáty majú obrovskú zodpovednosť v tejto oblasti. Pretože tu ľudské práva a dôstojnosť v podstate boli zakotvené hneď na začiatku, no a my musíme ľuďom pomáhať. Takáto misia nie je len misiou katolíckej cirkvi, ale aj všetkých, preto sme prijali vaše pozvanie. A je treba si vytvoriť silnejšie vzťahy, lepšie spolupracovať. Ďakujem za vaše návrhy. Pokiaľ nejaké máte, tak nás môžete kontaktovať. Nechám tu svoje detaily. Tento dialog môže pokračovať, ale už teraz nám vypršal čas. Ďakujem. Áno, vím, že poslanci by vám radi všetci poďakovali za túto úprimnú a otvornú diskusiu. Ďakujem za vašu úprimnosť. A Takže kontext bol globálneho kompaktu OSN Mali sme na to minimálne naplánované minimálne dve schôdze. Vo februári bude medziparlamentné vypočutie, potom stretnutie na úrovni výboru. No a samozrejme katolické církev a ďalšie náboženské skupiny sú najväčšími poskytovateľmi pomoci. Takže je treba si uvedomiť, akú úlohu hrajú v celom tom kontexte. je tu len o integráciu. Takže ďakujem, otec Baggio. A tešíme sa na spoluprácu v budúcnosti. Pozdravujte svätého Otca. Takže dúfam, že sa čoskoro znovu uvidíte. uvidíme. Um, Kolegovia, teraz máme schôdzu so zabretými dverami. With uh, Ospravedlňujem sa všetkým, čo ste na tento bod čakali. Malo to začať 7.45. Ide tu o otázku PNR v styku